Okay. Good morning everybody and please... Dobré ráno. Vítam všetkých. Poprosím vás, aby ste sa usadili a ak dovolíte, teda začneme naše zasadanie. Toto je veľmi špecifický, veľmi dôležitý deň, aby sme oslávili Medzinárodný deň žien v roku 2012. Chcel by som pripomenúť všetkým účastníkom, že máte k dispozícii všetky pracovné jazyky Európskej únie. Nech sa páči, zvolte si ten správny kanál, na ktorom ide váš jazyk. Napríklad ja viem, že 11. je švedčina. Takže začneme a som skutočne veľmi rád, že môžem medzi nami privítať predsedu Európskeho parlamentu, pána Martina Šulca a nech sa páči, rovno vám dávam slovo. Dobré ráno, pán predseda, pán Gustafsson. Dobré ráno, vážené dámy a páni. Srdečne vás vítam v Európskom parlamente. Medzinárodný deň žien je veľmi dôležitý pracovný deň, pre Európsky parlament to veľmi dôležitý deň z hľadiska rozpravy. Je to veľmi silný, veľmi dôležitý politický signál každoročne pre nás v Európskom parlamente a sme veľmi hrdí na to, že diskusia o rovnom postavení e, pohlaví vlastne už tu roky prebieha. Mávame tu veľmi intenzívnu diskusiu, tak dovnútra, ako aj navonok voči iným inštitúciám EÚ, ako aj voči národným inštitúciám členských štátov, aj vo vzťahu k občianskej spoločnosti, vede, kultúre, ekonomike a že takto tu prebiehajú tieto dni. Európsky parlament a všetkým kolegyne kolegovia v tomto parlamente sú vždy vnímaní ako bojovníci za práva a práve váš výbor, pán Gustafsson, je reprezentatívny z hľadiska tejto práce v Európskom parlamente. Preto ako predseda Európskeho parlamentu by som si dovolil vám, ako aj vašim kolegyňam a kolegom, vysloviť skutočne veľký kompliment za veľmi úspešnú a náročnú prácu. A prvé všetko by som chcel povedať, že je to taká práca, e, kde vlastne dokazujete to, že nie ste ochotní v mnohých prípadoch ustúpiť a že teda snažíte sa presadzovať vaše myšlienky a že vlastne ste takí bojovní zástupcovia tejto inštitúcie. Chcem sa preto poďakovať za túto konferenciu. Chcem sa poďakovať aj mojej kolegyni Edith Bauer, ktorá tu sedí napravo odo mňa. Pani Bauer je spravodajkyňa našej inštitúcie pre, tak povediať, tému roka, ktorú sme si zvolili. Rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu. Diskusia na túto tému, podľa môjho názoru, a teda je to môj osobný názor, ale zároveň je to aj názor veľkej väčšiny tejto inštitúcie, diskusia o rovnakom odmenovaní je centrálna otázka pri zabezpečení sociálnej spravodlivosti na tomto kontinente. Pre mňa osobne, a to hovorím ako muž, zároveň ako aj manžel, pre mňa je to jedna z najväčších víziev a z najväčších hanieb, skutočne, že za rovnakú prácu sa vypláca rozdielne odmeňovanie. Hľadiska princípu je to také neuveriteľné poníženie tých ľudí, ktorí dostávajú e, nižšiu odmenu, tu ide pre všetky o ženy, že jednoducho častokrát ani neviem, čo by som na to povedal, ako by som popísal túto nespravodlivosť. Preto som veľmi rád, že toto je naša téma roka, rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu na rovnakom mieste, bez na to, kde v Európe, to musí byť náš cieľ. A o tom dnes chceme diskutovať s pani Bauer a to považujem skutočne za myšlienku, ktorú musíme podporiť, ale je to jedna z hlavných víziev vôbec a som preto veľmi rád, sa to stalo centrom vašich dnešných diskusí. Minulý týždeň som, dámy a páni, navštívil Grécko a v najbližších týždňoch a mesiacoch navštívim aj ďalšie štáty. Je tu pre všetkým štáty, kde sú silné dôsledky hospodárskej finančnej krízy. Ja som v Grécku vlastne zažil to, že koho, mm, zas, koho zastihne ako prvé, ako sa ho dotkne kríza. Sú to pre všetkým ženy a mladí ľudia. Nerovnosť, pohľavne rovnosť šancí, práve v čase krízy je o to dramatickejšia a dovolte, aby som na tomto mieste, aj keď dnes príležitosti Medzinárodného žien hovoríme o rovnosti šancí. Dovolte teda, aby som zdôraznil to, že v Európskej únii, v najbohatšej hospodárskej zóne sveta, máme štáty, ktoré majú skutočne v histórii najvzdelanejších mladých ľudí. Skutočne tak to je. Teda je tu vysoko kvalifikovaná generácia mladých žien a muži, mužov a pritom ich nezamestnanosť dosahuje až niekedy 50 To je skutočne veľmi dramatické. Ešte dramatickejšie pre mňa je to, že mnohí z týchto mladých ľudí, tieto mladé ženy a mladí muži, s ktorými som hovoril, jednoducho Európsku úniu nespájajú s určitou nádejou do budúcnosti, ale považujú naopak za pôvod a zdroj svojich problémov. To sa skutočne týka aj mnohých žien, ktoré majú pocit, že e, sa k ním nepristupuje férovo a spravodlivo. A oni vlastne poukazujú na sociálnu nerovnosť v Európskej únii a preto táto téma sa musí stať e, centrom našich aktivít. Myslím si, že je to aj pochopiteľné, totižto keď kríza predovšetkým sa dotýka žien. A keď v skupine mladých ľudí je veľký podiel nezamestnaných a musíme si uvedomiť, že podiel nezamestnaných mladých žien je ešte vyšší ako podiel nezamestnaných mužov. To znamená, že v tejto dobe je sociálna nespravodlivosť skutočne dramatická a veľmi sa zhoršuje. Preto skutočne musíme spraviť všetko preto, aby sme zabezpečili tie predpoklady, o ktorých dnes chcete diskutovať. To znamená, že nestačia len iniciatívy, ktoré prijala Európska komisia alebo Európsky parlament. Na to, aby sme skorigovali niektoré čísla a mne dnes povedali moji pracovníci, že tie presné čísla, ktoré sú znepokojujúce a ktoré by som tu chcel zacitovať, 60 absolventov univerzít v Európe sú ženy, 12,4 týchto žien sú členovia predstavenstiev vo veľkých podnikov, podnikoch. To znamená, že to je skutočne nie je pozitívne číslo. Ale to, keď si pozriete, že 3, iba 3,2 členov predstavenstiev sú, v Európe sú, sú e, ženy, keď si teda to dáte do pomeru s tým, že ženy tvoria 60 absolventov univerzít, tak myslím si, že k týmto číslam už nemusím nič dodať. Práve preto skutočne podporujeme tú iniciatívu, ktorú prijala aj pani Vivian Reding, aby sa vytvorili právne opatrenia na to, aby sa táto situácia napravila. Predpokladám, že iste o tom dnes budeme diskutovať. Ja som si pozrel dlhý zoznam hostí, ktorí dnes prišli medzi nás Chcem sa vám poďakovať za to, že ste prišli. Tie témy, o ktorých budete diskutovať, ako napríklad obmedzovanie násilia na ženách, boj proti tomuto fenoménu, ochrana matiek a tak ďalej, konzekventné financovanie týchto opatrení Európskej únii prostredníctvom členských štátov, ale aj prostredníctvom Európskej únie, prostredníctvom nášho rozpočtu. To budú témy, ktoré budem ja sledovať ako predseda parlamentu. Čo sa týka toho dlho zoznamu tém, o ktorých chcete dnes diskutovať, chcel by som vám popriať veľa úspechov a pevne rátam s tým, že bude to konštruktívna diskusia, ale možno aj kontroverzná. To je dobré, lebo tam je potom nádej dosiahnuť pokrok. A chcel by som povedať, že dialog medzi členmi Európskeho parlamentu ako aj národných parlamentov a našimi hostiami z rozličných organizácií, ktorí sem prišli, je veľmi dôležitý a pevne verím, že dnes toto bude veľmi úspešné podujatie v tento symbolický deň. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a prajem vám veľa úspechov pri práci. Dovolte, aby som na záver ešte predniesol jednu prozbu. To prozba predsedu Európskeho parlamentu. Chcel by som povedať, že predseda Európskeho parlamentu je istý inštitút, ktorý by mal mať povolenie vykonávať nejaké kočovné remeslo. Ja musím celý deň rešpekt, e, e, reprezentovať túto inštitúciu, keďže nebudem môcť tu byť s vami celý deň. Nie je to preto, že by som nerešpektoval vaše podujete, ale jednoducho preto, že mám množstvo ďalších reprezentatívnych záväzkov. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste to nevnímali ako niečo nezdvorilé, keď po mojom úvodnom slove a uvítaní vás opustím. Ďakujem pekne a prajem veľa úspechov. Thank you very much, uh, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že ste mohli prísť medzi nás. To je pre nás veľmi dôležité. Ako ste vraveli, že vykonávate takéto kočovné remeslo, my to veľmi ceníme, že ste prišli medzi nás a je to pre nás silný signál. Viem, že máte veľmi nabitý program, preto si to o to viac ceníme, že ste prišli ešte raz. Ešte raz tečná vďaka. <clears throat> Once again, good morning. Výborne, ešte raz by som vás chcel privítať. Chcel by som tu privítať členov národných parlamentov. Máme tu 25 zástupcov národných parlamentov zo 16 členských štátov. Sú to zástupcovia kandidátskych štátov. Samozrejme chcem tu privítať aj členov Európskeho parlamentu a Chcel by som privítať rečníkov v rámci prvého panelu, pani Enot, pani Štárk, pani Parention, Samozrejme vítam aj ostatných účastníkov, ktorí sú prítomní. Som veľmi rád, že ste prišli na toto veľmi dôležité zasadanie. As it is a tradition since several years now, to už roky tradíciou, že dnes sme tu na to, aby sme si vymenili naše skúsenosti, aby sme diskutovali o myšlienkach pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Medzinárodný deň žien vlastne poprvýkrát sa oslávil v roku 1911. Viac ako 100 miliónov žien a mužov sa zúčastnilo podujatí pre príležitosti eh, Medzinárodného dňa žien, kde demonstrovali za skončenie diskriminácie, za to mali prístup ženy ku všetkým funk- verejným funkciám. Virginia Woolf hovorila o tom, ako je dôležité, aby ženy mali e, lepšie možnosti a je menej známe to, že hovorila aj o tom, aby ženy mohli disponovať vlastnými príjmami. Platilo to vtedy a rovnako to platí aj dnes. Ekonomická nezávislosť žien je veľmi dôležitá na to, aby sa podarilo dosiahnuť vyššiu mieru rodovej rovnosti spoločnosti. Samozrejme, to nie je jediná vec, jediné riešenie, ale je to veľmi zásadné. Práve preto Výbor pre ženské práva si zvolil tému rovnakého odmeňovania ako tému Medzinárodnia žien v roku 2012. Keď sa zameráme na ekonomické témy, ekonomickú rovnosť medzi ženami a mužami, mužmi, tak toto je veľmi dôležité práve v dobe, kedy mnohé, ekonomické, no, mnohé e, e, európske ekonomiky majú veľké problémy. Preto je dôležité ukončiť, skončiť diskrimináciu žien a dôležité je zabezpečiť rodovú rovnosť. Jednoducho takáto diskriminácia je absolútne neakceptovateľná v súčasnej Európe. My si myslíme, že toto medziparlamentné zasadanie, ktorého sa zúčastňujú hostia a experti, bude vlastne jasným signálom, že musíme obnoviť naše aktivity na to, aby sme ukončili diskrimináciu v oblasti odmeňovania. Dnes si vypočujeme rečníkov viacerých panelov, teraz vystúpia prví panelisti. Budeme sa zaoberať témou segregáciou na trhu práce, že to je vlastne faktor, ktorý vedie e, k tomu rozdielnemu odmeňovaniu e, jednotlivých pohlaví. Neskôr potom mať možnosť si vypočuť skúsenosti e, zástupcov národných parlamentov, ale samozrejme zástupcov Európskeho parlamentu a budeme môcť diskutovať o najlepších skúsenostiach, najlepších možnostiach, ako môžeme bojovať proti tomuto fenoménu. Naše podujatie skončí tretím panelom, kde budeme mať možnosť si vypočuť viac o tých krokoch, ktoré chce vykonať Európska únia na to, aby ukončila e, toto rozdielne odmenovanie. Budeme tu mať podpredsedníčku Európskej komisie, ktorá je zodpovedná za spravodlivosť, základné práva a občianstvo. A zároveň tu budeme možnosť privítať pani Egemen Bagiš, ministerku pre európske záležitosti a, a hlavnú vyjednávačku Turecka. Pani Edith Bauer, členka výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, je naša spravodajkyňa pre správu, ktorá má názov Uplatňovanie princípu rovnakého odmeňovania pre mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Pani Bauer ukončí vlastne tretí panel, kde bude prezentovať svoj návrh správy a ciele budeme mať teda možnosť si vymeniť, vymeniť skúsenosti a, a, najlepšiu, a najlepšiu prax. Toto je pre nás veľmi dôležité. Som si istý, že táto diskusia bude plodná a bohatá, že tu sa prednesú myšlienky, ktoré budeme môcť implementovať potom v našich návrhoch. Predtým, ako dám slovo našim hosťom, chcel by som poskytnúť pár praktických informácií zástupcov parlamentov tu majú na stoloch registračný formulár a to, tento formulár slúži na to, keby ste chceli vystúpiť. Ak ho tam náhodou nemáte, ten formulár môžete požiadať sálových uvádzačov. Dnešné podujatie bude pozostávať z troch častí. Prvá téma sa bude venovať segregácii na trhu práce ako faktor nerovnosti. Druhá téma bude skúsenosti a najlepšia prax národných parlamentov a potom tretia časť sa bude zameriavať na to, akým spôsobom Európska únia môže podporiť členské štáty v boji proti fenoménu rozdielného odmeňovania. Samozrejme, môžete sa rozhodnúť, akej časti diskusí by ste chceli vystúpiť, tým, že vyplníte príslušnú časť formuláru. Čo sa týka rečníckého času, zástupcovia parlamentov majú k dispozícii 3 minúty a je dôležité, aby sme to mohli mať čo najviac vystúpení a jednu minútu budú mať dispozícii ostatní hostia, ak budeme mať čas k dispozícii. Dobre, teraz sa dostávam na prvom panelu a najprv by som dal slovo pani Karin Enot, predsedníčka ženského výboru v rámci Európskej odborovej únie. Nech sa páči, máte slovo. Um, dear ladies. Vážené dámy, vážení páni, najskôr by som chcela poďakovať a zagratulovať všetkým ženám ku 8. marcu, Medzinárodnému dňu žien, ale rovnako by som chcela zaželať všetkým mužom veľmi príjemný deň pri oslave žien. Ďalej chcem poďakovať Európskemu parlamentu za to, že ma pozvali na to, aby som sa zúčastnila, zúčastnila e, tohto e, panelu. Je to veľmi zaujímavá diskusia, pretože segregácia a rozdiely na pracovnom trhu sú až prekvapivo stabilné za ostatných 15 rokov. Avšak som trochu prekvapená zo sloganu, ktorý hovorí e, rovnaká e, pláca za rovnakú prácu, pretože e, to je, to je viac menej dnes už bežné. Ja pretože ľudí sa zaujíma o rovnakú, rovnaký plat. Namiesto toho by možno by sme mali mať názov rovnaká, rovnaký plat za prácu rovnaké hodnoty. No a možno o to zaujímavejšie je, že Európsky parlament si zvolil plat za názov počas krízy, pretože práca a rovnaká mzda, rovnaká odmena je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Takže sekretáricia je tak horizontálna ako aj vertikálna v sektoroch a zamestnaniach. To znamená, že ženy a muži vo všeobecnosti e, pracujú v rôznych sektoroch, majú rôzne zamestnania a rôzne pozície v rámci EÚ. Správa komisie hľada a zamestnanie, e, kde najviac žien, než najviac rozdiely. No Existujú niektoré hlavné kategórie zamestnania žien, No a je mi ľúto povedať, že dnes tu nie sú až tak, až tak zastúpené ďalšie e, kategórie si pomocničky v domácnosti, e, opatrovateľky, ďalšie. No a pre ženy, e, ďalšie oblasti sú veľký malých podnikov. No a v severských karnách, e, krajinách je segregácia e, charakterizovaná tak, že ženy dominujú v štátnom sektore, pričom, e, pričom muži v súkromnom. Keď sa pozrieme na se, vertikálnu segregáciu, e, tak e, vidíme, že viacej, viacej e, mužov je v dobre platených pozíciách. Nož ženy a muži sú rozptýlení v rôznych sektoroch a zamestnaniach, ale tiež ženy a muži pracujú na rôznej úrovni vertikálne. Ženy sú, nie sú dostatočne zastúpené v dobre platených pozíciách v priemysle a firmách, no a segre- e, rodová segregácia na pracovnom trhu sa pokladá za hlavný dôvod platových rozdielov, rozdielov a lepšiu účasť e, žien a mužov. No a prečo teda ženy aj naďalej sa sústredia e, na zamestnania, v ktorých dominujú ženy? Dnes nie sú žiadne formálne prekážky, aby si ženy vybrali zamestnanie, ktoré chcú. Dievčatá majú lepšie možnosti ako chlapci, pretože e, v prímere majú lepšie známky, lepšie študijné výsledky ako e, chlapci. E, mladí muži. Rôzne, existujú rôzne vysvetlenia, čo sa týka výberu zamestnania alebo štúdia žien. Napríklad, že ženy majú väčší záujem o štúdium a to môže byť a to môže, alebo že majú rôzne záujmy ako muži a to môže byť dôvodom segregácie na pracovnom trhu. Je pravdu, že ženy chcú lepšie harmonizovať rodinný a súkromný život, e, rodinný a pracovný život, e, chcú tiež e, sa venovať svojim priateľom. Rovnako sa hovorí, že ženy že ženy pracujú na čiastočný pracovný úvezok, hlavne na pracovných miestach, ktorým dominujú ženy, pretože tam je to priateľnejšie a vo všeobecnejšie lepšie príjmané. Ďalej sú možnosti, aby prekonali platové rozdiely, ale vysvetlenie by mohlo byť tiež, že ženy si volia pracovať na pracovný na, na čiastočný pracovný úvezok, pretože muži chcú pracovať na plný pracovný úvezok plus nadčasy. Ja by som chcela povedať, že, že práca na čiastočný úvezok nie je vždy dobrovoľnou voľbou, niekedy to je len jediná voľba a čiastočný pracovný úvezok je niekedy veľmi prepojený s tým, aké sú ako, ako muži a ženy zdieľajú prácu domácnosti a starostlivosť o ženy. Ak niekto pracuje na čiastočný úvezok, tak má možnosti, tak má veľké šance, že sa dostane do pasce chudoby s nízkymi penziami, zlým kariérnym postupom Ženy a muži si to neuvedomujú, až často až kým nie je príliš neskoro nájsť východisko z ťažkej situácie. Avšak existuje trend, ktorý dobre, že dobre vzdelané ženy nepracujú na časovný, čiastočný pracovný úvezok a ak áno, tak len na krátke obdobie. Podhodnotenie je tiež veľmi náročné, ehm, náročné na riešenie. Hodnotenie zamestnaní je dôležitým nástrojom, ak to nie je príliš detailné, ak áno, tak vidíme, že existujú skutočne monštrozne systémy, ktoré sa veľmi ťažko používajú. Rovnako sme zažili, že ak, že pri využití eh, hodnotiacich systémov na eh, pracovisku a eh, kvôli zlému hodnoteniu alebo pri zlom hodnotení sa ťažko hľada dohoda, ako zdvihnúť plat. No takže aký, ak, ako to vyzerá v manažerských pozíciách. Menej žien ako mužov má takúto prácu, ale mnohé z nich chcú takto pracovať. Ale často sú manažerské pozície skombinovateľné s rodinným životom a so starostlivosťou o ženy. No a preto ženy nejdú na takéto miesta. No a z toho vyplýva potom rozdiel v zastúpení mužov a žien v manažerských pozíciách. No a ďalej stupeň, ako sa dá, od, ako sa dá odstrániť nerovnosť odmeňovania. A k tomu môže prispieť kolektívne vyjednávanie. Avšak sila a vôľa všetkých sociálnych partnerov a politických inštitúcií je najdôležitejšia pri hľadaní riešení. Politici musia nájsť najvhodnejšie nástroje tak pre ženy ako aj mužov, aby mohli všetci vstupovať na pracovný trh a udržať sa tam. Ja žiadam vás, európskych politikov, aby sme pre túto oblasť mali koherentnú politiku, prijali zodpovednosť a napríklad dohodli sa na smernici o materskej dovolenke. Všetky sociálni, všetci sociálni partnery musia nájsť dohodu o smernici o pracovnom čase, čo by malo umožniť ustanovenia priaznivé pre rodiny, ale ako vždy sú to všetky strany, ktoré sa musia dohodnúť. No a dúfam, že sa nám to čoskoro podarí. Všetci aktéry chcú splniť ciele stratégie 2020. No a cieľ 75-percentnej 75 zamestnanosti tak mužov ako aj žien. Ak sa to má zmeniť na skutočnosť, tak všetci zapojení aktéry si musia uvedomiť potrebu silnej koherentnej politiky pre harmonizáciu pracovného a rodinného života. To znamená lepšia starostlivosť o deti, lepšie na starostlivosť o deti, ale aj lepšia regulácia podmienok rodinného a pracovného života. Ja som sa sústredila teraz na inštitúcie EÚ, samozrejme sú mimoriadne dôležité, hlavne pri riešení týchto otázok, spoločných záujmov, na prijímanie spoločných zákonov a usmernení. Avšak ja myslím, že národné parlamenty zohrávajú kľúčovú úlohu, keď budú presadzovať nové nástroje kvality e, v celej EÚ a právo EÚ v tejto oblasti. Investovať do žien a rodín je vždy veľmi dobré a správne, e, tak pre celú politiku v EÚ a stratégiu 2020. Takže želám všetkým v tejto dôležitej práci, činnosti. Veľa šťastia, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Enot. No a ďalšou rečničkou je pani Agneta Stark, profesorka ekonomi- ekonomie zo Švedska. Nech sa páči, máte e, slovo. Celebrating the International Women's Day is often... Oslava Medzinárodného dňa žien e, je často dňom hnevu a smútku za ženy, ktoré sú zneužívané, ktoré zomierajú na celom svete, ako obete sexuálneho násilia, chudoby, deprivácie. Avšak ja by som chcela využiť túto príležitosť na to, aby sme oslávili tiež globálny úspech, a to je úspech vzdelávania. Za ostatných 50 rokov miera vzdelanosti veľmi prudko narastla tak v EÚ, OECD, ako aj na celom svete. Poznatková spoločnosť veľmi rýchlo a rastie a to je obrovský pokrok, čo treba osláviť a pripomenúť si. A chcela by som povedať pár pripomienok k e, previazanosti, vzdelanosti alebo vzdelania a pracovného trhu so špecifickým aspektom segregácie, pretože dnes v období ekonomické reštrukturalizácie sme svetkami začarovaného kruhu segregácie, alebo môžeme byť svetkami pokroku k rovnakej alebo rovnoprávnej budúcnosti. A myslím, že pred nami sú obrovské príležitosti. Zdôrazňovať toto všetko je e, kľúčovou úlohou našich spoločností. Ako zaistiť, že dôležitá a veľká časť spoločnosti bude v budúcnosti dobre fungovať? A ako zaistiť to, že Budeme mať kompetentných ľudí, schopných ľudí, ktorí dokážu vykonať všetky funkcie. A na individuálnej úrovni, ako môžeme poskytnúť eh, každej žene a každému mužovi eh, pracovnú príležitosť, tak platenej a neplatenej práce, eh, ktorá je prispôsobená snom, schopnostiam a potrebám každého jednotlivca. A teraz pár skutočností a faktov. Ženy tvoria väčšinu študentov a absolventov vysokých škôl v takmer všetkých krajinách OECD. Ja e, používam štatistiky OECD a nie EU, pretože e, by som chcela sa na to pozrieť z veľmi širokej medzinárodnej perspektívy. Ženy dominujú e, v oblasti vzdelávania, zdrav, zdravia, zdravotníctva a sociálnej pomoci, ako aj humanitných vied a umenia. Jedinými, jediným oblasťou, kde dominujú muži, sú inžinierstvo, výroba a stavebníctvo. Ženy študujú väčšiu škálu, väčšiu škálu predmetov v, na inštitúciách vyššieho vzdelania ako muži. A to je tiež realita pracovného trhu. Sú ženy, ktoré pracujú v takmer všetkých a všetkých oblastiach pracovného trhu. Niektorí sú nedostatočne nedostatočne zastúpené, ale pred 30 rokmi tam dominovali a boli zastúpení takmer výlučne muži, čo už tak nie je. Pomer e, žien, ktoré ukončili e, ukončili dochádzku alebo majú, majú vysokoškolský alebo univerzitný titul, je oveľa vyšší ako, ako mužov. 31%, to je 15 percentuálnych bodov náskok pred mužmi. Ženy už dlhšie majú náskok pred mužmi a, a nie len vo vzdelanosti, ale aj programy programy vzdelávania v Afrike, v Ázii a Latinskej Amerike, vo všetkých dominujú ženy. Ženy jednoducho uprednostňujú vzdelávanie, ale e, muži aj napriek tomu e, sú stále v najvyšších pozíciách na univerzitách, ktorým dominujú ženy. No a hospodárske fakty, e, rozdelím to na súkromné, to je teda individuálne a verejné pre celú spoločnosť. Opatrenia OECD využívajú verejnú alebo štátnu perspektívu na hodnotenie verejných dopadov. Súkromné príjmy a odmeny sú vyššie pre jednotlivcov, ktorí majú univerzitné vzdelanie. No a univerzitné vzdelávania, vzdelanie prináša vyššie odmeny vo všetkých krajinách. všetkých krajín OECD, čo je skutočne široká škála a krajín, ako aj patrí sa napríklad aj Mexiko. V amerických dolároch znamená, znamená univerzitné vzdelanie príjem vyšší o 175 tisíc dolárov ročne pre ženy a to je 110 tisíc dolárov, to je rozdiel 65 tisíc dolárov v priemere sú znevýhodnené ženy. No a prečo? No, pretože muži s rovnakým vzdelaním zarábajú jednoducho viacej peňazí. Štátny alebo verejný prospech. Verejný prínos muža, ak by som si mal myslieť, keď je, tak e, výnos je 91 tisíc dolárov pre muža, pre ženu 55 tisíc amerických dolárov. A opätovne muži sú hodní viac ako ženy rovnako eh, v práci, ktorá si vyžaduje vyššie vzdelanie s podobnými požiadavkami, eh, schopnosťami, rozhodovaním, zodpovednosťou a tak ďalej. Ženy, teda muži platia vyššiu daň eh, zo svojich vyšších príjmov. Takže otázka znie, prečo mal niekto dať univerzitné vzdelanie ženám. Mali by sme ho dať iba mužom, pretože to je výnosnejšie. To však nie je žiadny, žiadny um, seriózny, seriózny návrh. To je... To teda nie je ani návrh OECD. No a prečo muži na inštitúcie vyššieho vzdelávania nemajú radi peniaze? Nie. Oni stále zarábajú viac ako ženy, ak nemajú univerzitné vzdelanie. Takže aj keď nejdu na univerzitu alebo nemajú vyššie vzdelanie, zarábajú viac ako, viac ako ženy. Neznašajú muži učenie? Nože, to je náročná otázka. Nože, prečo je na univerzitách, na inštitúciách vyššieho vzdelávania viac žien ako mužov, pretože ak by nemali vyššie vzdelanie, tak by zarábali ešte menej. A ak sa pozrieme na budúcnosť Európskej únie, kde predpokladáme a očakávam nedostatok pracovnej sily. Ja osobne si myslím, a bude, bude to veľmi provokatívne, že Európska únia už jednoducho nevšíma mužov, pretože všetky kampane sa sústredia na to, aby ženy E, prilákali do oblasti technológie alebo stavebníctva. No ak by sme prijali e, rodovú, rodové rozdiely, tak logickým vyústením bolo, že mužov by sa snaži, muži by sa mali lákať e, na inštitúcie vyššieho vzdelávania. Avšak zdá sa, že Európska únia teraz sa snaží presvedčiť a motivovať ženy, aby, aby ešte viac zmenili spoločnosť ako doteraz. No, že záver by mal byť teda, že ženy by mali by, ženy by nemali byť povzbudzované, aby študovali na vysokých školách. Avšak myslím, že nikoho za zdravým rozumom by to nenapadlo. A preto treba ďalej podporovať ženy, aby hľadali zamestnanie v nových oblastiach, ale rovnako ich treba presviečať a motivovať, aby orozvali mužov v tých ich pohodlných sférach technológie alebo stavebníctva. Nož a viažem na Martina Šulca, predsedu Európskeho parlamentu, aký dopad majú úsporné opatrenia e, na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, e, lekárstvo, medicínu a výskum v týchto oblastiach. Myslím, že teraz je veľmi dôležité odvrátiť sa toho, čo som zažila vo viacerých členských krajinách EÚ. To je diskusia o, o tom, že ženy alebo ľudia sú podozriví, pretože ženy až príliš využívajú vysoké školy. Vnímajú to ako investíciu, pretože ženy sa často, sú často spájané so spotrebou alebo konsumáciou. Ženy prijímajú zodpovednosť na vlastné náklady investovania do európskej budúcnosti. Ženy by mali byť normou pre vyššie vzdelanie a vlastne všetko vzdelanie. Ženy mali byť tým novým štandardom. No a teraz by sme mali mať strach o mužov, o to, že nedosahujú eh, také výsledky, ako moderní občania od nich očakávajú pri nadobúdaní kvalifikácií. A to je a trochu iný pohľad na tému dnešného do, do obedia, ale sústredí sa to na úplne rovnakú oblasť, pretože jeden z dôvodov, No prečo muži eh, nejdú do nových, eh, do nových sektorov, je, že zarábajú dobre, eh, keď sú tam, kde sú. Ženy sa dokázali prispôsobiť, naučili sa nové veci a ak povieme, že 3,2% žien sú v top pozíciách v súkromných podnikoch, tak dá sa povedať 96 8% všetkých pozícií zaujímajú muži. muži ako skupina, ktorí nedosahujú dobré výsledky v, na vysokých školách a ktorí rovnako majú oveľa vyššie mzdové nároky, ako by zodpovedali ich nedostatočným schopnostiam. Ďakujem pekne. Uh, uh, ďakujem pekne, pani Stark. A teraz slovo dostáva pani Anies Parantirion, ktorá je zástupkynia Eurofondu. Ďakujem pekne za pozvánku a takisto aj ďakujem za veľmi túto provokatívnu diskusiu, ktorú, alebo provokatívne príspevky no, mojich dvoch predrečníčok. Myslím, že aby som teraz chcela pokračovať ďalej v tým, tým čo podali predrečníčky, teda tie myšlienky, ktoré sa týkajú našich možností výberu, čo si zvolíme, ako chceme žiť, spoločne s mužmi, teda muži a ženy a chcela by som sa potom aj vrátiť tej myšlienke návratnosti investícií do žien, ktoré sa vyskytli v príspevku Anety Stark. Najprv, čo sa týka nerovnosti odmeňovania a podobne a tie rozdiely rodových rovností tie jednoducho existujú. Chcela by som povedať, že na báze našej štúdie, ktorú sme pripravili za 35, za 34 európskej krajín zistili sme, že 70 pracuje v povolaniach, ktoré sú zmiešané s mužmi. To znamená, že bežné je pracovať spolu na pracovisku s osobami iného povlavia a respektíve 70% pracuje s osobami rovnakého pohľavia a len 30% s osobami iného pohľavia. Takže um, viete, že muži sú častejšie pracujú v stavebníctve a podobne, ženy v zdravotníctve a vo vzdelávaní. E, toto isté platí aj e, o veľkosti firie že ženy skôr pracujú v menších podnikoch, takže je tu dosť veľká segregácia. Netýka sa to len samotného povolania, ale aj súvisí to aj s veľkosťou podniku a podletím a podobne. Potom ďalšia vec je um, ten um, strop, um, vzdach. Keď sa pozrieme na naše údaje, Takže sme zistili, že teda ženy majú ťažkosti dostať sa do manažerských pozícií. To znamená, že keď by sme chceli dosiahnuť 45 teda ten podiel e, žien, to nám potrvá asi ďalších 40 alebo 60 rokov, pokiaľ nezmeníme niečo alebo nejakým spôsobom nedosiahneme pokrok. To znamená, že ten strop v kariére alebo v tom postupe pre ženy je, ženy väčšinou manažujú man, menšie týmy, väčšinou sú, manažujú, sú takisto často na čiastočný úvezok a podobne, čiže to sú ešte ďalšie tie prvky, ktoré prispievajú tej nerovnosti. Ďalší dôležitý faktor je teda ten rozdiel v odmeňovaní. Prakticky všade alebo po celej kariére ženy zarábajú teda menej na tej istej pozícii alebo na podobnej práci než e, muži a ten rozdiel e, býva aj okolo, je okolo 35 a to vlastne potom má taký ten odstrašujúci účinok e, na ženy, aby do tej kariéry vôbec šli alebo prípadne aj znemožňuje možnosť ísť týmto smerom a vytvoriť si akúsi finančnú nezávislosť. Takže toto tu takisto existuje a je dôležitým faktorom. Ďalší dôležitý dôležitá vec je otázka starostlivosti, pretože toto je vec, ktorá vlastne um, ovplyvňuje to, ako sa rozhodujeme. V Európe 75 5 mužov a žien by chce zamestnať za odmenu a keď e, sme zamestnaní, tak vlastne máme pokryté, e, e, pokrytú starostlivosť. Avšak Vieme, že často ženy preberajú zodpovednosť za tých, ktorých e, sú doma a teraz je to otázka, že či táto starostlivosť bude platená alebo neplatená a potom akým spôsobom to budeme odmeňovať. Takisto musíme rozhodnúť, že či vytvoríme alebo vôbec či ako vytvoríme z tohto nejaký job. Chceme podporiť e, túto starostlivosť o príbuzných tým, že tam vytvoríme nejaký sociálny príjem, povieme žene, že áno, mala si deti, môžeš si teraz dať rodičovskú dovolenku a na také, také obdobie, alebo dáme tie joby na trh a povieme, no nájde si niekoho, kto sa ti postará o deti, alebo to chceme organizovať nejakým spôsobom kolektívne a na báze nejakých e, určitých noriem. A toto sú rozhodnutia alebo, alebo možnosti voľby, ktoré musíme v Európe urobiť, aj keď máme rôzne prístupy k tomu, pretože je to dôležité, lebo to má vplyv na príjem ženy, na kvalitu jej práce, na jej možnosti zúčastňovať sa ži- č- č- veci v živote, takisto akým spôsobom sa môže zúčastniť e, pracovného trhu, takisto sa môže rozhodnúť e, z hľadiska toho, ako, či chce alebo nechce mať deti a podobne. Je to dôležité aj pre rodičov a takisto aj pre zamestnancov firiem. Tak mali sme tu určité kritériá, na ktorom sme pracovali. Možno o takom niečom by sme mali uvažovať. Ale téma nejde iba, teda ide o starostlivosť o deti, téma nie je však iba samotná starostlivosť o deti, ale to súvisí aj so štruktúrou škôl alebo so systémom vzdelávania, podobne kto sa postará o deti potom po vyučovaní a podobne. Niektoré deti majú určité postihy, niekedy zase ešte sú tu v tom aj starší rodičia, často potom ženy, ktoré sa rozhodnú, že nebudú mať deti, zase sa musia starať e, o svojich starších e, rodičov a ešte musí teda pracovať. Takže musíme sa teda rozhodnúť, ako to chceme zorganizovať, e, toto všetko. Máme rôzne možnosti, ako sa to dá zabezpečiť e, a vieme to zabezpečiť aj pre pracovníkov v niektorých sektoroch, ktorí na rôznych úrovniach kvality práce a práve na toto sa musíme sústrediť. Potom tretia vec, ktorej som sa chcela dotknúť, je teda vzťah e, k času. Ako som povedala predtým, ženy pracujú Ehm, cestujú do práce, idú do práce, tam, majú nejak, tam dostanú ehm, mzdu, potom vrátia sa domov a majú ďalšiu smenu, ktorá je neplatenou smenou. Mm, tiež, keď sa pozriete na ženy, ktoré majú polovičný alebo znížený pracovný úvezok, koľko času venuje, venujú všetkým možným iným činnostiam, a v podstate, keď už máte deti, tak sa z princezny stáva slúžka, pretože e, má takéto povinnosti a aj žena, ktorá pracuje zase na nižší pracovný úvezok, tak zase pracuje oveľa viacej doma. Podobne, keď e, by ste to porovnali s tým, že koľko pracuje muž, ktorý je zamestnaný v práci. Takže toto si vyžaduje viac aktivít. Jednak sa ide tu o mužov, to je takisto sa na to musia pozrieť, takisto je to výzva pre sociálnu infraštruktúru, možno, že je tu výzva pre organizovanie pre, pre legislatívu v oblasti pracovného času a podobne, aby si to mohla potom žena lepšie zorganizovať a podobne, koľko by chcela mať, alebo aký by chcela mať pracovný úvezok a podobne. Eh, celkom je to zaujímavé, aký ako to naráža na naše postoje, pretože keď my sa pýtame našich respondentov, že do akej miery ich eh, pracovný život je v poriadku alebo je vyvážený s ich eh, súkromným životom, sú to väčšinou muži, ktorí sa stiažujú na to, že je veľmi ťažké to zharmonizovať. A myslím si, že to je dôležité, pretože muži a ženy majú i rôzne možnosti, keď idú pracovať, muži začnú pracovať, e, potom majú deti a zistia, aké je to zložité. Ženy e, na druhej strane už vopred vedia, že to bude komplikované a snažia sa proste tomu, sa s tým vysporiadať a hľadajú nejaký systém, ako ho fungovať a nie sú také striktné, ale skôr flexibilnejšie, e, pretože ako si vedia, že viem, áno, idem do práce, tam musím zobrať dieťa, ísť do čistiarne a podobne si to nejakým spôsobom vedia už opred zorganizovať. Takže to súvisí tak trochu aj s postojom. Máme aj v, e, naš, čas je teda aj indikátorom a my sme v našich štúdiách e, zistili, že sa ľahšie vlastne pre zamestnávateľov e, kvázi flexibilne nakladá s mužmi než so ženami. Takže musíme zabezpečiť takéto práva aj v, rámci postojov voči, voči zamestnancom, voči pracovníkom. Takže Takisto ľudia sú vystavovaní rôznym rizikám a jednou z veľkých víziev je popísať um, povolania žien a aké rizika so sebou prinášajú, aby to bolo viditeľné, aby sme teda Ehm, pripravili potom aj preventívne opatrenia voči takýmto rizikám. Takisto je zaujímavé vidieť, že keď sme sa snažili merať ehm, toho, koľko musia ženy nosiť ťažké náklady, ehm, keď sme sa pýtali žien, že či musia nosiť niečo ťažké v práci, Napríklad, keď eh, ošetrujú eh, eh, ľudí, tak často ich musia aj dvíhať. Takže je dôležité dívať sa na tieto na tieto zamestnania z takého pohľadu, ktorý bude trvalo udržateľný, ktorý umožní aj mužom, aj ženám, aby si uvedomili, aké sú ich komplexné možnosti. Vyžaduje si to na postup alebo aktivity na viacerých platformách, na viacerých úrovniach a musíme si určiť, čo presne by sme chceli do, všetkým dosiahnuť a tiež, aby sme zabezpečili teda pokrok napriek tomu, že sa ocitáme v kríze. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Mrs. Parent. Ďakujem pekne, pani Parention. Teraz uh, máme zoznam rečníkov, takže prejdeme k um, našim účastníkom. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste sem prišli a že chcete prispieť tomuto dňu. Je to pre nás veľká Eh, hodnota. A teraz si teda vypočujeme eh, váš hlas. Takže či máte pripomienky alebo otázky a podobne, potom dáme naspäť slovo panelistom. A prvá je pani Barbara Domneška z Polského senátu. Máte, Damiecka, máte maximálne 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže som ako prvá chcela by som vás požiadať o malý časový bonus. Zákonník práce v Polsku umožňuje, zabezpečuje eh, ľuďom rovnaké odmaňovanie za rovnakú prácu Avšak tento článok e, prakticky e, vychádza z, z Amsterdamskej zmluvy a článku 141, kde každý členský štát Európskej únie musí zabezpečiť rovnaké e, zaobchádzanie mužov a mužmi, ženami a rovnakú prácu. Avšak v v kon, na konci roku 2010 bolo v Polsku pracujúcich 8022 žien a mužov 9702, pričom boli, stále sú veľké rozdiely v odmeňovaní. E, chcela by som to teraz skrátiť svoj príspevok. Môžem povedať len toľko, že rozdiel medzi e, odmeňovaním e, mužov a žien vo verejnom sektore bolo 695 zlotých a v súkromnom sektore bol rozdiel medzi mužmi a ženami 729. Rečnička hovorí veľmi, veľmi rýchlo z čísla a sa to ťažko zachytáva. Predseda práve upozorňuje rečničku, aby hovorila trochu pomalšie. Tieto rozdiely najviac e, sa vyskytujú ako, čo je prekvapujúce, že je to práve u vyšších e, úradníkov a u rôznych manažerov alebo členov vlády. Tam sú najväčšie rozdiely, napríklad u muži mali priemerný mzdu 8403 zlotých a ženy 6067 zlotých, teda rozdiel bol 2335 zlotých pričom technický a iný stredný personál, tam rozdiel predstavoval okolo tisíc zlotých. A postupy, alebo pokrok sa dostavuje pomaličky, postupne a je to veľmi týka sa to e, jednotlivých e, vecí, ktoré súvisia so zamestnanosťou, to znamená, koľko hodín pracujú, aké majú zodpovednosti na pracovisku, ako sa musia starať o deti a podobne. Avšak e, nedošlo k zlepšeniu v roku 2011. Na báze štúdií, ktoré som už uvedla predtým, ženy, ktoré sú pracujúce v najväčších firmách, zarábali 5700 zlotých, pričom muži na tom istom mieste zarábali 7 tisíc e, zlotých. E, ženy na, v manažerskej pozícii e, mali 5960 a muži 8000, to znamená 34% viac. Napríklad vedúci firmy zarábal 5700, 973 zlotých a žena len 4400, čo predstavuje 1563 zlotých rozdielu Najväčší rozdiel e, vyskočil v roku 2011 u ľudí, ktorí mali predovšetkým základné a odborné vzdelanie. E, ženy zarábali len 65 toho, čo dostali muži. Najväčší rozdiel je u žien po 40 ktorí majú veľmi pomalú možnosť eh, povýšenia a takisto to súvisí aj s tým, že museli sa starať o svoje deti a predovšetkým si tieto ženy môžu nájsť prácu vo verejnom sektore. To znamená, že vlastne eh, majú aj určité že ich, to, vlastne ich rozdiely v odmenovaní súvisia s rozpočtovými možnosťami. Eh, Mm, takisto výsledky štúdií ukazujú, že ženy majú lepšie vzdelávanie, sú lepšie zorganizované, lepšie pracujú, majú viacej aj domácich alebo rodinných aj pracovných záväzkov a napriek tomu všetkému sú e, diskriminované z hľadiska odmeňovania. E, pri tom veľmi, veľmi slabo sa tu uplatňuje rodová rodnosť. Predseda sa snaží prerušiť pani rešničku, ktorá skutočne veľmi rýchlo číta príspevok. E, v závere by som teda chcela povedať, že najväčší problém, ktorý pred nami momentálne je, aj naš, našou vládou, je, je otázka e, reformy dôchodkového veku a takisto aj, sa, by sa zvýšil odchod e, do dôchodku v roku 67, ale to je iná téma. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše zaujímavý príspevok, ale asi sa týka skôr toho nášho druhého panelu. Takisto by som chcel pripomenúť, že vlastne keď sa chcete hlásiť o slovo, kedykoľvek môžete e, dvihnúť ruku. A chcel by som vás ale poprosiť, že keď čítate takýto text, tak e, ja tiež viem, že mám tendenciu hovoriť veľmi rýchle, ale je to potom veľmi, veľmi ťažké pre tlmočníkov pretlmočiť, e, aby stihli to, čo ste chceli povedať. Takže prosím vás pekne, hovorte pomalšie, aby tlmočníci stihli pretlmočiť e, vaše posolstvo. Teraz by som dal slovo pani Elizabete Rampi z Talianského senátu. Nech sa páči, maximálne 3 minúty prosím vás pekne, tuto sa sústredte na tému nášho panelu. Ak, ak chcete aj položiť nejaké otázky našim panelistom. Ďakujem pekne za túto príležitosť prediskutovať túto alebo diskutovať o tejto dôležitej téme e, v takýto slavnostný deň pre všetky ženy vo svete. V Taliansku je účasť žien na pracovnom trhu ešte ďaleko od e, úrovní, ktoré sú uvedené v lisabonských cieľoch. Ženy pred, pred, pred, podľa údajov roku 2010 e, je ich percento zamestnanosti 46% a veľké rozdiely sú medzi severom a južným Talianskom. Na severe pracuje viac ako um, 56% a na juhu je to len niekoľko, okolo 30%. Predovšetkým ženy sa vyskytujú v nízko odmenovaných joboch. Veľmi často to súvisí s tými rôznymi predsudkami a ženy často majú len čiastočný alebo znížený úvezok A čo sa týka kombinovania um, pracovnej kariéry s domácimi činnosťami, vlastne je to tak, že v súvislosti s existujúcou krízou sa situácia zhoršuje, pretože neexistujú žiadne politiky, akým spôsobom um, podporiť um, zamestnanosť žien a možnosti zharmonizovania pracovného a rodinného života sa stále zhoršujú keď sa pozrie na túto mužský šovinistickú kultúru, ktorá sa veľmi ťažko, ktorú veľmi ťažko nevidieť, tak e, to všetko dotvára tento obraz. A vlastne celý tento systém tým pádom je veľmi neefektívny a veľmi ťažko sa vôbec s ním dá pohnúť. E, takisto nesmieme zabúdať, že vlastne v Talensku, to je krajina, ktorá je v Európe zároveň, ktorá má najväčší podiel žien podnikateliek. To znamená, že keďže tu existuje na pracovisku diskriminácia, ehm, aj eh, keď sa pozriete na jednotlivé eh, hierarchie a na rôzne veľké organizácie, ako to tam vyzerá, tak eh, tí tvoria naozaj veľké, sú tam veľké bariéry medzi rovnakým alebo v v tom, aby sa rovnako zaobchádzalo v, eh, s mužmi a ženami na pracovisku. ďalej. Čo sa týka tej, eh, existuje takisto aj eh, horizontálna segregácia. Um, a celé e, vlastne spoločenstvo prakticky e, sa ochudobňuje samo, pretože nevyužíva celý ten potenciál, ktorý tu tí ženy majú, aj, to, aj vzdelanie sa týmto premrhá. A takisto je veľmi ťažké uplatňovať e, tomto aj demokraciu. Myslím si, že bolo by dobré, keby sme e, zabezpečili dobré normy a robili väčšiu osvetu, um, urobili reformu pracovného trhu, ktorá by sa udiala e, v, kon, v zmysle konsenzu zo so všetkých zúčastnených strán. To by určite bolo nápomocné pre Taliansko a bolo by to určite v prospech novej generácie žien ale v, moment, v rámci momentálnej prebiehajúcej diskusie eh, aj medzi odbormi eh, ktoré sa týka toho, ako by mal vyzerať pracovný trh. Jeden z hlavných cieľov je zlepšiť pracovné podmienky pre ženy a pripraviť ich pre nich služby, ktoré im zabezpečia pomoc eh, v starostlivosti o rodinu. A ešte prvnež skončím jednu poznámku v Taliansku Máme pred sebou ešte veľa práce, aby sme vyriešili náš veľký verejný dlh, avšak musíme sa vyhnúť situácii, kde vlastne nerovnosť žien bude stále v dôsledku vyhovárania sa na to, že musíme šetriť Jednoducho ženy musia byť uznané a musia mať možnosť slobodnej voľby, e, ako naložia so svojím životom, musia mať možnosť využiť svoje vzdelanie a svoje zručnosti a keď chcú, tak e, musia mať právo na kariéru bez e, toho, aby nejakým spôsobom boli okrátené o dôležité súčasti ich života. And I'm, uh, I'm really Ďakujem pekne. Som si vedomý toho, že tieto 3 minúty sú skutočne veľmi limitujúcim faktorom. Ja som politik, takže mám preto pochopenie. Poprosím vás, ale v každom prípade, aby ste dodržali tieto 3 minúty, aby každý mal možnosť vyjadriť to, čo chce. Ďakujem pekne za pochopenie. A teraz má slovo pani Krista Klás z Európskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za túto diskusiu, za informácie z pódia. Vypočuli sme si mnohé nové informácie a pre mňa to bola novinka, že muži bez vysokoškolského vzdelania sú na tom lepšie ako s vysokoškolským vzdelaním. To je podľa mňa výpoveď, ktorú najprv musíme stráviť by sme vedeli ako ďalej. Po druhé som zistil, aj sa skonštatovalo, že máme tu e, rozdeľovanie podľa pohlaví na trhu práce. Toto nie je nič pozitívne, samozrejme, preto sa chcem spýtať dámy na pódiu, či podporujeme túto skutočnosť nie, a nielen tým, že tu máme všelijaké dopity a snahy o gender budgeting a kde požadujeme vlastne kvóty pre ženy v jednotlivých oblastiach. Podľa mňa je taký uzatvorený kruh a vystáva tu otázka, ako sa z toho dostaneme von. No a tretia vec sa týka hodnotenia práce v domácnosti. To je veľmi dôležité. Je to skôr také spoločenské rozhodnutie, tak, tak ste to vraveli, že je to spoločenské rozhodnutie v Európe. Je to zároveň aj rozhodnutie jednotlivých členských štátov, preto je trošku prekvapujúce, keď komisár Láslo Andor sa k tomu aj vyjadril v tom zmysle, že sa vyjadril k e, tým finančným prostriedkom, ktoré sa vyplácajú v Nemecku za starostlivosť o vlastné dieťa. Musíme si povedať otázku, čo je v našom vlastnom záujme v zásade by som chcela tom povedať, že služby domácnosti, práca v sociálnej oblasti, tam sa nachádza vôbec tá najväčšia nerovnováha, ako, môž, ako zažívame, ako, ako ženy. Jednoducho, keď tieto služby chcete nakúpiť, tak majú vysokú cenu, keď ich sami vykonávate, nemajú žiadnu hodnotu. Takže dôležité je nájsť tomu správnu hodnotu, je dôležité lepšie hodnotiť tieto služby, ktoré vykonávajú ženy pre spoločnosť Musí to mať určitú hodnotu pre spoločnosť a preto chceme pomôcť ženám, ktoré chcú mať rodinu, chcú sa starať o domácnosť. Ďakujem pekne. Diego, Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo zastupňa španielského senátu. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že dnes sa mohla prísť medzi vás. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcela by som vám pogratulovať k tomuto podujatiu. Škoda, že nemám k dispozícii viac času. Chcela by som povedať, že ja pochádzam zo Španielska a v posledných 30 rokoch sa situácia vyvinula tak, že trh práce sa dramaticky zmenil. To znamená, že čoraz viac žien na trhu práce, ženy majú lepší prístup vzdelávaniu. To je skutočná explózia, dalo by sa povedať. Keď si pozrieme ale detaily, tak vidíme, že je nutné vykonať ešte veľa práce. A sú tu viaceré veci, ktoré sú znepokojujúce. Týka sa to napríklad vývoja Španielsku, ktorý súvisí s hospodárskou krízou. Hospodárska kríza sa totiž najviac dotýka tých sektorov, ktoré trpia práve pod krízou. Ja ako žena necítim tak e, necítim nejakú, že by som bola ohrozená, ale sú mnohí ľudia, ktorí pracujú v prekerných podmienkach, majú e, rozličné typy pracovných zmluv, týka sa to mnohých ľudí a jednoducho musíme tu hovoriť o tom, na čo majú nárok naši občania, nesmieme sa venovať jednotlivým e, sektorom hospodárstva a jedno z odborových združení v Španielsku sa vyjadrilo k tomu, že ženy vlastne v Španielsku by museli pracovať o 59 dní viacej ako muži, aby zarobili rovnakú sumu. To znamená, že vidíme, že sa rovnakú prácu máme nižšie odmeňovanie. Potom samozrejme máme nižší nárok na podporu v nezamestnanosti, keď sa ocitneme teda bez práce a v budúcnosti samozrejme budeme mať väčšie problémy dostať dôchodok, lebo naš, náš dôchodok bude vždy nižší ako dôchodok mužov. a ten návrh jedny, jedného z rečníkov, žiaľ nespomínam si teraz na to meno, aby sme ženy priviedli k tomu, aby nešli na univerzite, aby nešli študovať, to je podľa mňa šialené. Jednoducho, asi je to provokatívna myšlienka, musíme sa nad tým zamyslieť. Ja by som chcela povedať, že som skutočne hrdá na to, že španielská vláda prišla s viacerými zákonmi, ktoré sa týkajú rovnakého postavenia a samozrejme je pred nami ešte veľa práce a musím povedať, že som veľmi znepokojená, že v čase krízy sme opätovne my tie, na ktoré sa zabúda. V našej krajine sú mnohé demonstrácie, mnohí ľudia idú na, ulici, na ulicu a ja si chcem položiť otázku. Keby tieto demonstrácie sa nesli pod motom dôstojnej práce pre, pre všetkých. Myslím si, že nemuselo by ísť toľko žien na ulici. Ja som pesimistka, ale optimistka zároveň a pevne verím, že sa nám podarí túto otázku rozumne vyriešiť. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Kaldinady z Maďarského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som na tomto mieste pri tejto príležitosti privítať predovšetkým ženy, kolegyne. Myslím si, že je to taká špecifická príležitosť, že dnes tu môžem vystúpiť ja ako muž. Jednoducho vypočuli sme si mnohé čísla, ktoré hovoria o postavení žien v spoločnosti. U nás v Maďarsku máme tiež určité problémy ktoré sa týkajú rovného postavenia a rovnosti šanci pre obidvoje pohľavia. Prednedávnom sa schválila nová ústava a v nej je uvedené, že muži a ženy majú rovnaké postavenie a Maďarsko sa samozrejme snaží garantovať tieto práva a snaží sa zameriavať na, napríklad aj na práva postihnutých každý odce, každá časť, každé písmeno, každé slovo v ústave sa stane ale iba vtedy realitou, ak samotné legislatívne orgány budú obsahovať rovnaký počet žien ako mužov. Takže je tu veľa práce. Samozrejme sú tu aj také veci ako napríklad typické, typické povolania pre mužov, pre ženy. Je tu problém v manažmentoch podnikov, vo vedení inštitúcií, a musíme si uvedomiť, že keď rozhodovanie v inštitúciách je dominované mužmi, ako si dokážeme predstaviť nejakú zmenu. Francúzska kolegyňa, ktorá to vystúpila, chcel by som jej povedať, že obdivujem skutočne, že je matkou štyroch detí a chcel by som jej pogratulovať k tomu, že samozrejme sú tu, je tu zložitá situácia pre ženy, ktoré po práci ešte musia vykonávať prácu v domácnosti a jednoducho sú tu, je tu ešte veľa práce, ktorú musíme vykonať, aby sa situácia zlepšila. V Maďarskom parlamente sme mali prednedávnom diskusiu o rovnosti šanci pre mužov a ženy a to hlavné posolstvo tej diskusie bolo to, že si to vyžaduje radikálnu zmenu a musíme vlastne preskúmať to, čo v tejto súvislosti znamenal vstup do Európskej únie pre e, štáty v našom regióne, na adresu polskej kolegyne môžem povedať, že my pochádzame z toho istého regiónu, celá spoločnosť je v zložitej situácii, častokrát aj tá hospodárska situácia je zložitá a jednoducho rovno po vstupe do Európskej únie sme prišli o mnoho pracovných miest, máme asi 10 miliónov obyvateľov a krátko po vstupu do Európskej únie sme prišli asi o milión pracovných miest. To je tá záťaž, ktorú stále nesieme pred sebou a preto doma nemôžeme povedať, že vstup do Európskej únie priniesol so sebou nejakú významnú zmenu, čo sa týka vstupu do Európskej únie. Čiže teda tento vstup do Európskej únie neznamenal pre nás nejaké veľké úspechy v tejto oblasti. Týka sa to aj mnohých ďalších oblastí. A rozdiely medzi mužmi a ženmi v bývalých štátoch východného bloku sa nezmenšili, dalo by sa povedať, že sa zväčšili a to jednoducho preto, lebo konkurenčný tlak zo západu je veľmi silný na tento región a nechcel by som ja nejako zneužívať tú skutočnosť, že časomieru ste nezapli včas. Som veľmi hrdý na to, že my v Maďarsku máme skutočne najnižší rozdiel mzdách v Európskej únii, ako povedal pán Martin Schulz. Musíme sa zasadiť za to, aby sa tieto rozdiely odbúrali. A keď si pozrieme, ako je to v iných členských štátoch, tam sú rozdiely viac ako 20%, v Maďarsku je to iba 10% a je tu mnoho štátov, ktoré sú na tom podstatne horšie ako my a ide o pre všetkým rozvinuté štáty. Dôležité je vykonávať presvedčovaciu prácu, je nutné informatívne pôsobiť, musíme aj vybudovať nový systém, kde tieto rozdiely sa budú znižovať. Dôležité je mať cestovnú mapu a musíme si uvedomiť, že pokiaľ muži budú tak povedať stajne so sebou rokovať a rozhodovať o veciach, tak nenastane žiadna veľká zmena. Ďakujem pekne, som veľmi rád, že ste vystúpili ako muž, ako ste povedali. Pre mňa rodová rovnosť je veľmi dôležitá téma. Nie je to len téma pre ženy v žiadnom prípade. Je to vec, ktorá sa týka demokracie ľudských práv, takže sa to týka tak mužov ako aj žien. Preto tu máme spoločnú zodpovednosť, aby sme zabezpečili demokraciu. Ďakujem pekne. A teraz by som chcel položiť otázku. Máme tu ešte troch ďalších rečníkov. Potom nemáme až toľko rečníkov v druhom paneli. Preto by som sa chcel spýtať, chcel by som teraz dať slovo pani Popec Rumunska a pani Oliševskej či chcete vystúpiť tomuto panelu, alebo či tieto otázky chcete presunúť do druhého panelu. It's okay, next panel. Á, takže do druhého panelu. Výborne. Obidve. Dá sa, že súhlasíte. Výborne. Takže, dobre. Ešte tu budem mať jedného rečníku, rečníka z externých účastníkov a slovo pani Elien Ofner zo Švedska. Nech sa páči, máte slovo. E, tak for Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja by som chcela povedať, že v súčasnosti sú ženy veľmi dobre vzdelané, napriek tomu tú najlepšie platenú prácu vykonávajú muži. Môžeme skonštatovať to, že samozrejme veľmi zložité, aby si ženy zorganizovali dobre úspešný život. Samozrejme, ak chcete zlúčiť pracovný a rodinný život. Častokrát jednoducho práca je taká náročná, že nedokážete pracovať na plný úvezok. Problematická je aj otázka pracovnej doby. Jednoducho potom si musíme nejakým spôsobom zafinancovať aj to, že máme krátený pracovný úvezok. A potom ide tu samozrejme o práva detí. A dôležité je mať eh, rodovú rovnosť v pracovnom živote. Jednoducho sú tu veľké problémy, jednoducho nestačí iba rozhodovať o tom, že tu má byť rovnosť šanci pre ženy. Táto rovnosť musí existovať v praxi. V spoločnosti, na pracovisku, v domácnosti. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you very much. And the, uh, the last... Ďakujem pekne. A na záver pani Kazaka z Lotyšského parlamentu. Máte slovo. Labdien, cienījamās dāmas un kungi! Sveicināti kolēģi! Ďakujem pekne, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Ak dovolíte, ja sa nepostavím. Ďakujem pekne za túto diskusiu. A ja by som sa teraz chcela zamerať na situáciu u nás doma v Lotyšsku. Máme tu informácie z Eurostatu, ktoré hovoria, že v Lotyšsku ženy zarábali priemer 17,6% menej to je o 4,2 viac ako to bolo pred e, tromi rokmi, teda v roku 2008. Tu vidíme, že sú tu jasné dôsledky hospodárskej krízy, jednoducho už 3 e, roky máme túto krízu. Mysleli sme si, že sme ju tak mať prekonali, ale sú tu e, rozličné spoločenské vplyvy, ku ktorým tu došlo. A v tejto súvislosti sa vypracovali mnohé správy. A keď si pozrieme replíček, tak e, v Lotisku sa nachádza na mm, 19. mieste. Veľmi dôležitý je prístup ku vzdelaniu, samozrejme. Potom veľmi dôležitá je oblasť zdravotníckých služieb a prístup k ním. Čo sa týka zdravotníckej starostlivosti, dalo by sa povedať, že sme na prvom mieste. Tá situácia je skutočne veľmi pozitívna. A pán predseda upozorňuje rečničku, aby hovorila trošku pomalšie. Je veľmi zložité zločiť situáciu, Keď si pozrieme porovnanie 135 štátov, je Lotisko na 22. mieste. Ja by som chcela povedať, že ženy v Lotisku v priemere podnikajú menej ako v iných štátoch. samozrejme, že máme menej podnikateľiek, v podstate menej podnikateľiek ako mužov. Pred 6 rokmi to číslo bolo podstatne vyššie, preto by sa dalo povedať, že v tejto otázke sa nám podarilo dosiahnuť istý pokrok. Potom je tu samozrejme ďalšia veľmi dôležitá otázka. Ide tu o to, že rovnaké odmenovanie za rovnakú prácu nie je až taký veľký problém v Lotisku. Tu je totiž o to, že ženy pracujú predovšetkým v sektore služieb, muži pracujú skôr také obchodné činnosti a musíme samozrejme zdôrazniť aj to, že ženy kombinujú svoj život s ostatnými činnosťami, sú častokrát zodpovedné za deti, za ich výchovu, starajú sa o rodinu. No a čo sa týka legislatívneho rámca, ktorý sa týka zabezpečenia rovnakej pláce za rovnakú prácu, tak v tejto oblasti je všetko vyriešené. Napríklad pred rokom sa schválil jeden zákon, v ktorom je uvedené, že štát musí poskytnúť rodinám miesto v škôlke a toto miesto musí, škôlka musí v dispozícii pre deti nad 1,5 roka. No a teraz to už aj funguje. Potom, čo sa týka politického začlenenia, v lotyšskom parlamente 21 žien v Európskom parlamente 46%, takže vidíme, že cesta je ešte pomerne dlhá na to, aby sa situácia skutočne zlepšila. No a teraz dovolte ešte pár slov k problému rovnakého odmenovania za rovnakú prácu. Musíme si uvedomiť, že Európska únia má 27 členských štátov. Jednoducho máme tu aj nástroje na to, aby sa táto situácia napravila a zabezpečil blahobyt a sociálne zabezpečenie pre všetkých. A Dôležité je si pozrieť aj aké je čerpanie rozličných typov fondov, aké je kofinancovanie, napríklad čo sa týka kofinancovania a priamých platieb, tak musíme si uvedomiť, že Lotisko dostáva iba 30 priemerných platieb v Európe, čo je skutočne veľmi málo. Okrem toho mobilita žien je obmedzená, mnohé ženy bývajú na vidieku, a mu, musíme rozvíjať vidiecké priestory. Jednoducho ženy majú menej možností pracovať. Takže tieto priame platby v polnospodárstve sú pre nás veľmi dôležité. A dôležité je, aby sa tieto priame platby postupne dorovali, dorovnali. Čo sa týka plánovacieho obdobia do roku 2020, tak dôjde k zlepšeniu priamých platbách, ale bude to iba navýšenie na 45 a ja by som chcela e, ešte raz apelovať na to, aby za rovnakú prácu bolo rovnaké odmenovanie. Ďakujem pekne. A teraz by som dal slovo opätovne panelistom, nech sa páči. Môžeme začať. Kto chce, kto chce vystúpiť ako prvý, nech sa páči. Možno, že v opačnom poradí by bolo vhodné. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Skutočne veľmi zaujímavé diskusné príspevky sme tu mali. Ja si myslím, že hm, boli tu viaceré politické rozhodnutia, politické záväzky a toto sa jednoducho neodzrkadľuje v realite. Jednoducho musíme si uvedomiť, aké sú dôsledky toho celého. Je veľmi dôležité, aby sme tu mali legislatívu, aby sme tu mali podporné schémy, musíme zabezpečiť to, aby tie opatrenia, ktoré sme vytvorili, ako napríklad gender budgeting, gender mainstreaming sa uplatňovali. Nie sú to byrokratické nástroje, v tom prípade sú to veľmi zásadné nástroje na to, aby nám pomohli premeniť našu spoločnosť na takú, ako chceme. Druhá vec, o ktorej som chcela hovoriť, je to, že ak chcete zlepšiť e, podmienky na zamestnanie žien, tak e, je tu množstvo krokov, ktoré je nutné vykonať a ono to zlepší podmienky pre, pre ženy aj mužov, ale no musíme si uvedomiť, že obidve skupiny sú zraniteľné. Je tu istý taký rodový obraz, ale zároveň je tu vplyv na celý sektor. Všetko to bude stáť nejaké finančné prostriedky. Ale sú tu aj také opatrenia, ktoré nestoja nič, napríklad vytvorenie lepšej spoločenskej klímy, lepšie riadenie, to nestojí žiadne peniaze, takže to sú veci, ktoré sa môžu e, vykonať aj v čase krízy a myslím si, že môžu to byť veľmi nápomocné kroky. Potom ďalšia vec, to je ten globálny model Európy. Viedli sa mnohé diskusie so Stiglicovou komisie o tom, ako meriame HDP, či máme vôbec v dispozícii tie správne indikátory na to, aby sme vykonali správne kroky. Myslím si, že musíme naďalej v tomto diskutovať, musíme sa tým zamýšľať, musíme si uvedomiť, že sú to aktivity, ktoré musíme vykonávať, kvalita života, kvalita práce, to sú všetko dôležité veci. Musíme zabezpečiť to, aby sme tu mali správne indikátory, ktoré nám pomôžu posúdiť to, či naplňame tie cieľe alebo nie. Na záver by som chcela povedať, že myslím si, že Európa bola lídrom v tom, že podporoval diskusie o rodovej rovnosti, vyvinuli sme výborné nástroje a je veľmi dôležité, aby sa diskutovalo o otázkach žien. Kolegyňa Stark hovorila o tom, čo sa deje v iných regiónoch sveta. To znamená, že máme tu určitú úlohu, ktorú zohrávame z globálneho hľadiska. Musíme toto, toto postavenie obhajovať. Ďakujem pekne. Um, the issue of Otázka. Uvedomiť si, čo sa deje ešte počas toho, keď sa to deje, je momentálne veľmi dôležitá počas eh, hospodárskej reštrukturalizácie, ktorá je taká rýchla. Napríklad otázky, mm, zazneli tu otázky a príspevky o tak zlepšeniach. Aj o tom, že ženy alebo situácia žien sa po reštrukturalizácii zhorší. Ja som eh, predsedničkou Medzinárodnej federácie pre eh, ekonomky feministky. Už plánujeme konferenciu 21. letnú konferenciu v Barcelone na univerzite v Barcelone a to koncom júna. No a otázky eh, tvorby rozpočtu, platené, neplatené dovolenky, ale tiež o hospodárskych dopadoch toho, čo sa deje napríklad v Severnej Afrike, a v oblasti Blízkeho východu, to, bude, to budú riešiť ekonómky z týchto oblastí. No a to spojenie je podľa mňa veľmi dôležité. No a otázka je, že nie je len dostatočné vážiť si ženskú prácu a nezaplatíme tým chleba alebo účet za elektrinu. Takže prepojenie medzi, medzi uznaním práce a peniazmi alebo platom je veľmi eh, dôležité. Tak dúfam, že v budúcnosti sa táto diskusia bude urovať práve týmto smerom. Ďakujem pekne. Um, thank you for the... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za zaujímavé otázky, za zaujímavú diskusiu. Ja by som začala tam, kde Aneta zač- eh, teda začala tam, kde Aneta skončila. To je hodnota alebo nejaká úcta a peniaze. A treba si to zapamätať, lebo nepovedal som to v mojom prejave. 75% eh, nízko 75% členov skupiny s nízkymi príjmami sú ženy. No a chcel by som povedať ešte jednu vec. Je to také vtipné a ja veľmi rada hovorím o citátoch, pretože nemecká poslankyňa o tom hovorila. Ja som z krajiny, kde in the politics for, for years and it was not easy to kde to bolo v politike, alebo kde kvóty boli roky, ale najdôležitejšia vec, ktorá sa týka kvót, je, nie že to je cieľ, ale je to nástroj. A teraz hovoríme o tom, či sme už dosiahli dosiahli moment, kedy môžeme tento nástroj zrušiť? Nie, ale my hovoríme nie. No a ďalej. Španielská kolegyňa mala pravdu, keď tvrdila, že ženy, že často sa zabúda na ženy. A je na nás, aby sme to vizualizovali. No a musíme teraz povedať, že tak ženy aj muži sú postihnutí krízou, ale rôznymi spôsobmi. Rada by som ešte niečo dodala, povedala niečo. Premiér Norska povedal, že najdôležitejším prvkom pre konkurencieschopnosť krajiny nie, nie je ropa, ale sú to pracujúce ženy, pretože približne 75% žien v Norsku pracuje. Bohužiaľ, väčšina z nich na čiastočný pracovný úvezok, takže ešte máme pred sebou dlhú cestu, než povieme, že sa nám podarilo dosiahnuť ten cieľ. Ale aký je systém sociálneho zabezpečenia dobrý, ak sa investuje do žien, tak je to investícia do spoločnosti. No a chcel by som byť veľmi arrogantná, ale môžem povedať, že nordický model robil tiež niečo iné. Je tam veľmi vysoká pôrodnosť a myslím, že to platí pre všetky krajiny. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne za pozvanie. Thank you very much. And... Ďakujem veľmi pekne. No a opätovne ďakujem panelu a expertom za to, že prišli. Ďakujeme za účasť. No a teraz prejdeme k ďalšiemu panelu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. No, druhá časť nášho, našej schôdze je sa týka, ako prekonať platové rozdiely medzi mužmi a ženami. A ja ďakujem Národným parlamentom, ktoré navrhli, že budú prezentovať svoje skúsenosti. No a po našich panelistoch bude možnosť položiť a hovoriť o ďalších skúsenostiach a najlepších postupoch. Takže, aby sme nestracali časa, ako dostane slovo pani Alena Gajdušková, podpredsednička Českého senátu. Máte slovo na 5 minút, nech sa páči. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia. Ja ďakujem veľmi pekne za prípravu dnešného stretnutia a zasadnutia. Táto téma je v Českej republike veľmi aktuálna. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem pred vami vystúpiť, aj keď v Českej republike v oblasti platovej rovnosti sme skôr takým odstrašujúcim príkladom. Patríme krajinám, kde je, sú rozdiely medzi platmi mužmi, mužov a žien. Najväčšie je to eh, takmer 26%. Teda 8 percentuálnych bodov viac, ako je priemer Európskej únie. Než musím konštatovať, a teraz sa reagujem na kolegu z Maďarska, že tento rozdiel narastol počas vlády pravice a nie po vstupe, EU, vstupe Českej republiky do únie, ale v dôsledku neoliberálnych, neoliberálnych opatrení. Diskriminácia žien sa u nás vníma ako morálno, v tom lepšom prípade ako morálno právna záležitosť, v tom horšom prípade ako právo zamestnávateľa. Ja sa tiež obávam, že opatrenia, ktoré vláda pripravuje pod hlavičkou harmonizácie a rodinného a pracovného života, ako sú skrátené úväzky a iné formy pracovnoprávnych vzťahov bez skutočne rovnakých šancí, tie rozdiely medzi príjmami žien a mužov ešte prehlbia o platových rozdieloch podľa podhlavia sa ale začína diskutovať v médiách. V tejto debate však dominujú neziskové organizácie alebo zástupkyne a zástupcovia akademickej obce. Bohužiaľ, nie široká verejnosť alebo politická reprezentácia českom neoliberálnom priestore môžeme byť úspešní len s ekonomickými argumentami. Finančný aspekt je v tejto chvíli jediným impulzom pre zmenu. Prvú argumentačnú líniu by som teda nazvala výhody nediskriminačného pracovného prostredia pre zamestnávateľov. Tým, že jednotliví zamestnávateľia nastavia nediskriminačné pracovné prostredie, môžu oproti svojim konkurentom získať komparatívnu výhodu na trhu práce a prilákať tak najviac pracovnej sily kvalifikovanej. V dnešnej dobe existujú už mnohé výskumy, ktoré dokladajú, dokazujú, že spoločnosti, ktoré presadzujú rovnaké príležitosti, majú motivovanejších zamestnancov, spokojnejších klientov, vyššiu produktivitu a aj lepší imič značky. Druhá argumentačná línia tu už viackrát zaznela, ja osobne by som mu nazvala výhody nediskriminačného pracovného eh, prostredia pre spoločnosť ako celok. Opätovne by som chcela poukázať na teda údaje, ktoré preukazujú, že odstranenie rozdielov medzi platmi žien a mužov zvyšujú platy obyvateľ, eh, spokojnosť obyvateľstva aj problémy so štruktúrálnou chudobou žien, ako aj v produktívnom, tak v dôchodkovom veku, ale tiež to pomáha ozdraviť vďaka vyšším odvodom z príjmov žien, verejné, teda hlavne sociálne a zdravotné systémy. Ja priznávam, že neviem, či je dobrou správou, že, že kľúčoví aktéry súkromného sektoru v Českej republike prišli na to, že rovnaké príležitosti nie sú len záležitosťou dodržiavania ľudských práv a sociálnym projektom, ale že ide tiež o biznis. Avšak v tejto situácii je to pre nás asi jediná cesta, ako sa postupne aj napriek nepriaznivým, nepriaznivej politickej klíme sa dostať k nejakým zlepšeniam situácie. Ako hovoríme o problematike platových rozdielov, nesmieme zabudnúť na ďalšie dve dimenzie diskriminácie žien na trhu práce. Jedná sa o zladenie rodinného a pracovného života a tiež pretrvávajúce stereotypy o úlohe mužov a žien v spoločnosti. Všetko tri, všetky tri rozmery spolu súvisia a vzájomne sa podmienujú. O tom sa už tiež hovorilo. Takže my chceme odstrániť nerovné, a ak chceme odstrániť nerovnaké platy, musíme bojovať tiež proti dvom ďalším formám diskriminácie v Českej republike má, je prijatý antidiskriminačný zákon, ktorý zodpovedá Európskej smernici. Bohužiaľ prax, ako som hovorila, vyzerá inak. Ale dovolím si povedať, že našim vodzovkám mladým perspektívnym politikom neustále hovorím a opakujem, že by sa mali snažiť, aby pravidla nastavili také pravidla, ktoré by diskrimináciu menej zastúpeného pohľavia odstránila. Odstránili. Aj v Českej republike sa ženy postupne vypracovávajú a získávajú stále lepšie pozície. Ja som presvedčená o tom, že skôr alebo neskôr budeme musieť chrániť mužov antidiskriminačnými opatreniami, aby sme spoločnosť nedostali do opačného extrému. Kvalitné, kvalitný a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti môžeme dosiahnuť len vtedy, keď dokážeme mobilizovať celý potenciál spoločnosti. No a norský príklad je vynikajúci. Ak budeme mať možnosť, ak všetci budú mať možnosť uplatniť svoj talent vo vzájomnej spolupráci a harmonii, tak, aby to medzi muž, tak ako by to medzi mužmi a ženami malo byť. Ďakujem za príležitosť aspoň trochu k tomu prispieť na dnešnej konferencii, podielať sa na hľadanie cesty k skutočnej rovnosti. No a na záver by som chcela ešte poďakovať Európskemu parlamentu, hlavne predsedovi Martinovi Šulcovi, že sa postavil do čela tohto procesu. Ďakujem pekne a želám mnoho úspechov. Thank you. Thank you very much for that. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo dostane ďalší rečník a slovo dostáva pani Dorina Bianchi, členka výboru eh, pre zamestnanosť z Talianského senátu. Nech sa páči, máte 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vám ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, ktorú sme dnes dostali pre italianský parlament a senát, ten sa veľmi intenzívne zapája do politika, ktoré prichádza z európskych inštitúcií aj v aj súvislosti. Ja ďakujem tiež predsedovi výboru nielen ako predsedovi, ale ako mužovi. Ja som presvedčená o tom, že spoločne, spoločne sa nám podarí niečo urobiť v tejto problematike spolu s mužmi a som presvedčená o tom, že to bude rozhodujúci faktor v Európe e, pre zmenu situácie. Tak ako v mnohých ďalších európskych krajinách, samozrejme aj v Taliansku je situácia taká, že aj napriek skutočnosti, že existujú zákony o zrovnoprávnení, e, tak stále vidíme obrovské platové rozdiely medzi mužmi a ženami. Tie platové rozdiely vidíme v Taliansku všade, tak ako aj iných krajinách má diskriminácia, ženy zarábajú menej ako muži, aj keď vykonávajú rovnakú prácu a podhodnotenie vzťahu na prácu, ktorá prináša rovnakú hodnotu. Dôvod alebo dôvody tohto javu vidíme v viacerých faktoroch, ktoré vzájomne súvisia, napríklad neriaci čiara na pracovnom trhu. A to znamená, že, že ženy a odvádzajú inú, inú prácu, sú stereotypy napríklad pri volaní školy, volaní predmetov na škole. No a máme jednotlivé činnosti nie sú rozdelené na členov alebo rovnomerne na členov rodiny. A tu vidíme tiež dopady na faktory ako eficienty a to má tiež negatívne dopady eh, na platovú situáciu žien, keď sa musia starať o deti. Eh, vidíme, že Taliansko je veľmi ďaleko vzdialené od toho byť výnimkou od ostatných európskych krajín vo vzťahu k číslom zamestnanosti a nezamestnanosti. Nezamestnanosť žien je vyššia ako nezamestnanosť mužov ženy často pracujú na čiastočný úvezok. To už tu zaznelo viackrát. No a no, treba si uvedomiť, že ženy vykonávajú tiež netypické, netypické činnosti. Je ťažké zosúľadiť eh, život mužov a žien. No a to všetko vedie k tomu, že čísla zamestnanosti klesajú. Stredia sa na sektory, ktoré sú veľmi zle platené. Vidíme to aj na tom, že vo vyšších pozíciách sú ženy nedostatočne zastúpené. Charakteristické tu je, a to tvrdia mnohí pozorovatelia, typické je to, že väčšina žien sa nezúčastňujú na pracovnom trhu osobne, ale že často ich podporuje štát No a máme tu rôzne údaje z roku 2010, ktoré boli zverejnené, ktoré zverejnil Eurostat, ktoré jasne hovoria o tom, že v Európe, v Európe, v Európskej 27 ženy zarábajú stále veľa menej ako muži. No, je to 17%. No a Taliansko na v Švédsku to už je 18% zamestnanosti. No a vidíme, že situácia tam je oveľa lepšia, ale ženy dokopy sú horšie zastúpené na pracovisku. Čísla zamestnanosti sú veľmi nízke vo vzťahu k práci, kde sa vyžaduje nižšia kvalifikácia bez ohľadu na tenenskú legislatívu boli za ostatné roky dosiahnuté pokroky. Ehm, Vykonal som mnoho krokov na zrovnoprávnenie mužov a žien na pracovisku. Existujú rôzne veci, ktoré boli predložené aj v parlamente. A posledné uznesenie z roku 2010. No to bol výsledok rozpravy o rovnoprávne mužov a žien. No, vyzývame vládu, aby sa niečo urobila. Tak, aby sa splnili ciele Európa 2020, je to strategické kroky a zrovnoprávnenie mužov a žien. Smernica 55, 54 z roku 2006 bola sa aplikuje v Taliansku zákonným dekretom, ktorý presne stanovuje príslušných článkoch to, ako treba aplikovať a presadzovať príslušný zákon. Hovorí sa tam o priamej nepriamej diskriminácii na pracovisku. Hovorí sa tam o rôznych formách diskriminácie, o platových rozdieloch. No a ide tu o právnu pomoc, sankciách. No a okrem toho sú tu aj tarifné alebo kolektívne zmluvy, kde sa predpokladajú opatrenia na prevenciu proti diskriminácii. No, je tu poradca o poradkyne pre zrovnoprávnenie, môže byť vymenovaný na národnej alebo lokálnej úrovni. V teraz hovorí tiež v spolupráci s, s odbormi o reforme pracovného trhu. Kolegyňa, kolega to už spomínali, je to o pracovné podmienky žien, vzťahu k práci žien a to je jeden z najdôležitejších krokov. No a okrem toho ešte uvediem chartu pre zrovnoprávnenie. Je to text, ktorý bol prijatý 5. oktobra 2000, podpísali ho podniky všetkých veľkosti. Rečnič, predseda prerušuje rečničku, aby ukončila svoj príspevok. No, dobre. Ja som si myslela, že má viacej času, no ale dobré. Áno, 5 minút to bolo. Volevo parlare soprattutto di un... Eh, no, chcela som hovoriť o novom návrhu zákona, o ktorom sa hovorí minulý rok, sa o tom hovorilo tiež. Je o podniky kotované na burze. No a dnes v Taliansku treba určite, aby podniky, burzové spoločnosti minimálne 30 do roku 2050 mali toľko žien v riadiacich orgánoch. To je zákon, ktorý bol prijatý v parlamente. No a myslím, že to je iste veľmi dôležitý výsledok. No a na záver, by som chcela pripomenúť to, čo ste už povedali. Virginia Woolf, una stanza tutta per sé, eh, che eh, oggettivamente... O ten krásny román Virginie Woolfovej. A tie slova ukazujú, ako dôležitá je dnes hospodárska nezávislosť žien. Ale niektorí to už povedali. Budúcnosť, eh, budúca organizácia našej spoločnosti bude mať veľký a obrovský význam, hlavne čo týka zrovnoprávnenia mužov a žien. Hospodárska nezávislosť, nezávislosť, ale súčasne aj nová štruktúra našej spoločnosti. Ďakujem. Thank, thank you very much. And we moving on to the next speaker, and that's uh, I give the floor to Mrs. Ďakujem. Teraz dávam slovo pani Terese Andino, členke výboru pre ústavné záležitosti a slobody a slobod v e, Portugalska. Nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci, hostia. Je to pre mňa veľká čest, e, že tu môžu byť prítomná. Dúfam, že moja prítomnosť prispieje aj pozitívnemu výsledku tejto udalosti. Sociálny rozmer je veľmi dôležitý v, v, v, v pohľade na rodovú rovnosť medzi mužmi a ženami Cieľom samozrejme nie je ako si im postierať e, rozdiely medzi jednotlivými pohľaviami, avšak e, zabezpečiť, aby mali e, rovnaké postavenie a rozdiel, rovnako si rozdeľovali úlohy. Myslím si, že je jasné, keď sa pozrieme, tak máme sociálne vzťahy, ktoré sú postavené alebo vyplývajú z, z rodu alebo z pohľavia. Však tieto nie sú úplne konečné a nemenné. Myslím si, že princíp rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu musí byť základom. Princíp ako taký sa týka toho, že muži aj ženy na báze dlhotrvajúcich predsudkov nielen sú eh, odmenovaní eh, rôzne na tej istej práci, ale aj majú tendenciu byť eh, v určitých povolaniach k alebo ženy zastávajú prácu, ktorá väčšinou alebo tradične je menej alebo nižšie odmeňovaná Takže toto všetko ako si aj vlastne tvorí určitý trend na pracovnom trhu, ktorý znevýhodňuje ženy. Rovnosť mužov a žien je základný princíp portugalskej ústavy a jednu z hlavných úloh portugalského štátu je podporovať to efektívnym spôsobom na báze prijímania vhodných verejných politík Boj proti diskriminácii žien je absolútne dôležitý v našej demokracii, avšak právne aj ústavne majú ženy v Portugalsku rovnaké postavenie. Predseda prerušuje rečničku, že hovorí veľmi rýchlo, tlmočníci to nestíhajú. najúspešnejší študenti na vysokých školách sú ženy, takisto aj vedecké joby e, e, majú, sú obsadené viac ženami ako mužmi. Avšak e, situácia potom je v práci oveľa horšia. Ženy sú nižšie odmenované v práci, domáce práce zostávajú z veľkej časti na ženách prítomnosť žien na pracovnom trhu je takisto horšia, ehm, pričom je to úplne inak v zákonoch a podľa mňa je to veľmi veľká výzva pre celú zem. Myslím si, že aj ústava ako si je um, so právnou normativitou, avšak tá právna normativita súvisí so sociálnou normativitou Myslím si, že uplatňovanie určitých eh, sociálnych praxí alebo účelných sociálnych postupov sú v kontraste s tým, čo sa uvádza v ústave a v zákonoch. Ehm, avšak ehm, sú tu určité nezávislé sociálne hnutia a podobne. Ehm, takže k uvedení tohto všetkého je treba uviesť že je treba uznať, že sú tu, kde tu existuje do diskriminácia a jednoducho ju treba odstrániť predovšetkým z legislatívy. E, takisto je veľký problém medzi už existujúcou legislatívou a praktickým uplatňovaním legislatívy, čo teda súvisí s politikou aj s legislatívou. Potom to často vedie k tomu, že máte vysokú koncentráciu žien v niektorých e, povolaniach a nie zase niektoré zákony ovplyvňujú viac e, ženy než mužov. Je preto potrebné posilniť e, aj orgány, ktoré riešia otázku rovnosti žien. Predseda upozorňuje rečničku, že ešte stále číta veľmi rýchlo pre tlmočníkov. Je treba zdôrazniť nevyhnutnosť e, zberu údajov, je potrebné pripraviť viacej štúdií a štatistiky musia e, byť vedené e, z pohľadu rodového. Takisto je dôležité zaplň, zahrpojiť občianske spoločnosti do, týchto, do tohto boja. Problém ústavnej vlády zadefinoval podporu takých politík, ktoré budú podporovať rodovú rovnosť celej spoločnosti, čím sa zvýši rovnosť medzi mužmi a ženami, ktorá bude nielen v dôsledku sociálnej spravodlivosti, ale predovšetkým ako podmienkou e, trvalo rastu preto došlo k určitému pokroku v prípade práva a mnohé kroky boli prijaté pre zabezpečenie rovnosti. V Portugalsku sme dosiahli cenejšiu situáciu z hľadiska účasti žien alebo rovnosti zastúpenia žien a mužov v politických orgánoch, ale v ekonomických e, orgánoch je účasť žien veľmi slabá ešte. Portugalská vláda minulý týždeň prijala uznesenie, ktorá vyžaduje firmy vo verejnom sektore, aby e, zabezpečili rovnováhu prítomnosti mužov a žien v správnych radách verejných firiem. Toto bude sa týkať e, e, verejných podnikov a každých 6 mesiacov sa bude robiť e, preskúmanie situácie. Nie, však toto, takéto právne iniciatívy nie sú dôležité len kvôli samotnej legislatíve, ale aj kvôli tomu, aby sa neustále e, osvetovala alebo vzdelávala spoločnosť. Platilo to v minulosti a platí to aj dnes. Ešte posledné slovo. Súčasná ťažká situácia a, a jej vplyv na ženy, o ktorej sa tu už hovorilo. My naozaj na, viac sme o, trpíme v tejto situácii tým v našom boji za rovnaké postavenie naše pozor, naša pozornosť preto sa musí predovšetkým sústrediť na to, že situácia nepovedie k zhoršenému postaveniu žien na pracovnom trhu. Ehm, aj keď sa už dosť veľa urobilo, ešte stále je pred nami veľmi veľa práce a má tu zodpovednosť práve parlament. Nebolo to ľahké ani v minulosti, nebude to ľahké ani dnes, ani v budúcnosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. And uh, we have now here the contribution from three different kind of... Ďakujem pekne. Teraz sme si počuli príspevky troch rôznych parlamentov. Teraz eh, ešte čakáme na pani komisárku Redingovú. pretože ona má v našom dopoludnejšom programe polhodinový priestor, takže keď príde, potom jej poskytneme e, slovo, aby sme mohli potom ešte položiť nejaké otázky. A tým pádom teraz sa otvoril určitý priestor, aby som mohol dať ďalším rečníkom z pléna. Pani Oliševskej by som chcel dať slovo z Polského parlamentu. Takže nech sa páči, máte teraz slovo a máte 3 minúty. Ďakujem pekne. Pán predseda, ctený, ctený plénum, ehm, žena, ktorá pracuje v ktorá pracuje takisto aj Takisto si hľada aj, mm, určite, si hľada aj mm, prácu na pracovnom trhu alebo prostredníctvom úradu práce. E, potom e, ženy, ktoré sú e, manažerkami vo svojich firmách, tiež majú horšie postavenie než muži, ktorí sú podnikateľmi, pretože um, ako keby sa im nezdalo, že sú ženy podnikateľky. 45 je ešte zamestnaných. Takže tak ako predpisuje E, zákonník práce, tak e, však e, sú tam rôzne ustanovenia, ale dochádza tam k porušeniu ľudských práv. Napríklad ženy, keď sa vrátia z materskej dovolenky, dostanú miesto, ktoré je nejaké iné než to, čo mali predtým a je horšie zaplatené. Potom sú tu určité rozdiely, ktoré súvisia s materskou dovolenkou ale myslím si, že to je nespravodlivé. Ja som toho názoru, že ženy musia mať rovnakú príležitosť. Tiež nie je možné, aby boli neustále v znevýhodnenej pozícii, napríklad aj v otázke poskytovania úverov. Ženy majú oveľa horšiu šancu získať úver v prípade, že vychovávajú deti a iste potom ženy aj z morálneho hľadiska sú na tom horšie v očiach inštitúcie, ktorá by poskytla úver. Čo teda robiť? Čo e, robiť pre ženy, ktoré musia vychovávať deti bez partnerov, pre matky, samoživiteľky? Tu je treba urobiť niečo, aby aj oni mali prístup k úverom. Je treba vziať do úvahy, že ich finančné možnosti sú obmedzené, ale Tiež je potrebné zabezpečiť vyššiu emancipáciu aj dnes v období krízy, kedy každý si e, vlastne pociťuje dôsledky krízy. Predseda. Ďakujem pekne. Teraz e, má slovo pani Popa, rumejka z Rumunského senátu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Chcel by, chcela by som vám želať všetko dobré v rámci Medzinárodného dňa žien a ako podpredsednička výboru pre uh, rovnaké príležitosti. Pracujem v tejto oblasti viac ako 20 rokov. Nechcem hovoriť uh, vlastne vzdelávania 20 rokov. Um, a nechcem hovoriť len o kvantite, ale aj kvalite vzdelávania. Myslím si, že vzdelávanie je veľmi dôležité e, z hľadiska e, zmeny postojov. A myslím si, že vtedy, e, keď som študovala ja, boli tam len tri ženy. Dnes študuje množstvo žien aj vo vedeckých odporoch, takže mentalita sa mení postupne. Ďalej, čo sa týka rozdielu v odmeňovaní, ten, to sa často odôvodňuje tým, že muži uh, sú rýchlejšie postupujú vo firmách a často sa to týka sektorov, e, napríklad politický sektor, ktorý tradične bol e, mužským sektorom, ale postupne e, vidíme, že stále viac žien dosahuje vyšších pozícií. Dúfam, že aj v Európskom parlamente by sme mohli byť svedkami väčšieho zastúpenia žien. Tiež je tu veľký rozdiel medzi teóriou a praxou Myslím si, že no potrebujeme európsku politiku, aby sme mohli teda znižiť tú medzeru v odmenovaní. Ja teda pochádzam z vzdelávacieho sektoru, snažím sa pripravovať mládež pre e, Európsku úniu. Myslím si, že Európska sieť pre um, zručnosti je dôležité fórum, ale potrebujeme robiť niečo viacej aj pre, pripraviť sa na obdobie 2014 až 2020, pripraviť programy pre mládež, aby sa nám podarilo zabezpečiť zmenu v myslení a v mentalite, pretože ešte stále dochádza k veľkej diskriminácii a vykoristovaniu na pracovnom trhu a keď to chceme zmeniť, musíme zmeniť mentalitu a postoj a jedine, ako sa to dá dosiahnuť, je vzdelávaním. Musíme takisto zlepšiť eh, alebo vymieňať si odsočené postupy. Aj v Rumunsku sú veľké rozdiely v odmenovaní, ale už sa trošku znížené. Pred dvoma rokmi to bolo 20%, teraz je to 12%, čo je najlepší výsledok aj senátori v Rumunsku prijali určitú iniciatívu a oznámili, že bude aj Národný deň pre rovnaké odmeňovanie, aby sa šírilo povedomie o tomto probléme. Potom máme výbor pre rovnosť príležitostí v Rumunsku, ktorý pripravil kampaň, ktorá bola zameraná na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre ženy z vidieka ďalší príklad dobrej praxe je, existuje intencia Národnej agentúry pre rovné spríležitosti v Rumunsku a tá pracuje na tvorbe rôznych politík a snaží sa meniť mentalitu a podporovať ženy tak na politickej úrovni, ako aj e, vo detskom priestore. Teraz e, napríklad máme už sedem žien v Senáte, aj keď je to veľmi nízke zastúpenie žien. A pre rumúnska spoločnosť zatiaľ ešte nie je celkom pripravená e, na to, aby umožnila ženám mať plnú účasť alebo väčšiu účasť aj v politike. To je videné vyslovene ako maskulínny sektor Chcem sa spýtať, že či komisia predpokladá nejaké ďalšie politiky na podporu uh, účasti žien v politike. E, áno, teraz dovolte, aby som vám uviedol ďalšiu rečníčku. This is um, the second part of the meeting, uh, this third part of the meeting. Toto je druhá časť našeho rokovania a budeme diskutovať o ďalších otázkach, ktoré súvisia s nerovnakým odmenovaním a som veľmi potešený, že môžem privítať pani podpredsedničku Európskej komisie Vivian Redingovú, ktorá je zodpovedná za spravodlivosť základné práva a slobody a keď, ste, keď už budete pripravená, tak vám odozdám slovo. <laughs> always ready when you ask me, President. Pani komisárka hovorí, že som vždy pripravená, pán predseda. Dámy a páni, som veľmi potešená, keď vidím, koľko vás sa, tu zúčastňuje v tohto zhromaždenia, čo preukazuje, že parlament sa veľmi dobre rozhodol pri voľbe témy na dnešný deň pričom diskutovať to s veľkým počtom mužov aj žien. E, ako viete, najnovšie čísla, ktoré sa týkajú e, rozdielov v odmenovaní, hovoria, že momentálny rozdiel je asi 16,4 To predstavuje určité zníženie v porovnaní s minulým rokom, kedy to bolo 17 ale myslím si, že nikto z toho nie nemôže byť nejako extra nadšený z takéhoto zníženia pretože dá sa, že ide to veľmi pomaly aj odstraňovanie diskriminácie, aj zvýšiť účasť žien. Keď sa pozrieme na analýzu, tak sme svedkami toho, že všetky členské štáty majú obavy, aj keď sú medzi nimi veľké eh, rozdiely a niekedy údaje takisto môžu e, viesť k milnému úsudku, pretože sú často členské štáty, ktoré majú nízku medzeru alebo rozdiel v odmeňovaní, ale to neznamená, že um, tam to, taká medzera nie je, ale je to preto, že mnohé ženy nepracujú jednoducho a, a, a tie, čo pracujú, často sú v takých pozíciách na vysokých miestach, kde ten rozdiel nie je taký signifikantný. Avšak e, celkovo môžeme povedať, že sa tento problém dotýka všetkých európskych ekonomík e, bez ohľadu na to, že, že z, e, akú tam majú situáciu. Takže to je zaujímavé. Odkedy začala kríza, tá ako si viac negatívne ovplyvnila mužov e, na pracovnom trhu, alebo sa to aspoň tak hovorí. E, možno, že to je pravda, ale ženy už na tom boli aj tak e, aj pred krízou horšie, tak z hľadiska vstupu na pracovný trh, ako aj z hľadiska postupu v kariére. Údaje z roku 2010 opäť ukazujú, že tu existuje rozdiel z 12 bodov prospech mužov, 60 je zamestnanosť žien, 70% je zamestnanosť mužov. To je trošku zjednodušujem tie čísla, aby ste videli tie rozdiely a rozdiel v odmenovaní je ešte vyšší, keď sa pozriete na, na znížené úvesky, pretože súčasťou tohto nerovného odmenovania je vyšší podiel žien na udnížený úvezok, 8% mužov pracuje na čiastočný úvezok a 31% žien pracuje, má takúto pracovnú zmluvu, to takisto má vplyv na naše čísla o nerovnakom odmeňovaní a ja už som to povedala aj predtým a povedala som to aj jasne ministrom práce. My v rámci stratégie Európa 2020 máme 75-percentnú e, zamestnanosť ako cieľ Nikdy sa nám nepodarí dosiahnuť tento cieľ bez toho, aby sa toho súčasnili ženy. To je úplne jasné. Muži o samote to nedosiahnu. My musíme dosiahnuť tento cieľ. Mus, ak chceme vyplniť tú stratégiu 2020, tak eh, musíme konať. Takisto vieme, že ženy majú aj často vyššiu a lepšiu kvalifikáciu než muži a stále sa to e, takto vyvíja. Keď e, diskutujeme o kvótach, ja vždy uvádzam údaje, že, že 60 e, absolventov vysokých škôl tvoria ženy. To znamená, že talent eh, žien je, je, eh, je zjavný a ako vidíte, muži ešte stále sú gentlemanmi. So, nevertheless, I continue. As you have heard already in the discussions around... Ako ste už počuli počas diskusii o kvótach, to je to číslo, ktoré ja uvádzam na ktoré stále uvádzam, predstavuje to, že 60 absolventov vysokých škôl sú ženy. To znamená, že eh, je tu, majú vysoký talent, ale tento talent sa žiaľ potom nepretaví do dobrých pracovných miest a lepších pracovných podmienok. Takže množstvo v našich statistikách eh, poukazuje na to, čo je nesprávne a jednoducho tá kvalita talentu vonkoncom sa neodráža na výsledkoch v pracovnom trhu. Teraz, keď sa pozrieme na to, odkiaľ prichádzajú tie rozdiely, tak našťastie môžeme vidieť, že naša legislatívna práca si je, je úspešná pretože máme tu aj smernicu z roku 2006, ktorá sa týka priamej diskriminácie a to znamená, že rovnaká odmena za rovnakú prácu a vidíme, že máme stále menej prípadov priamej diskriminácie v dôsledku práve efektívneho fungovania našej legislatívy. Takže ako, alebo prečo to potom je, že ešte stále sú také veľké rozdiely v odmeňovaní v EÚ? Je to preto, že táto, tento rozdiel um, nesúvisí len s otázkou samotnej rovnakej mm, pláce za rovnakú prácu. Myslím, že tento princíp tu už máme od roku 1957 a potrebujeme aj smernicu, ktorá je, sa uplňuje v členských štátoch. Ja chcem pripraviť na rok 2013 analýzu toho, ako táto, táto smernica funguje v praxi, ale už teraz vám môžem povedať, že zdá sa, že to bolo úspešné. Takže to nie je zákon alebo jeho zlé uplatňovanie, ktoré spôsobuje tento jav. Sú tam iné faktory, sú napríklad napríklad to, čo som už spomenala, vysoký podiel um, zníženého úvisku, takisto materská dovolenka, ktorú si berú ženy oveľa viac než muži a takisto a systematické podhodnocovanie žen, zručností žien alebo schopnosti žien, čo ja si myslím, že je úplne ekonomickou chybou, pretože keby sa viacej týchto schopností a zručností využilo v práci, mali by sme menej ekonomických problémov. To sa takisto potvrdilo v posledných eh, vedeckých štúdiách. Takisto ženy sú masívne prítomné v sektoroch, ktoré sú najmenej odmeňované. Takže keď chceme toto zlikvidovať, tak musíme k tomu pristupovať multidisciplinárne a riešiť, pro, riešiť korenie problému a všetci musia byť do toho zainteres, za, za, zapojení, všetky zúčastnené strany, zamestnanci, zamestnávateľi a odbory a podobne. Viete, že my sme pred tromi rokmi spustili informačnú kampaň a cieľom tejto kampane bolo zvýšiť povedomie. Takisto viete, že máme aj celú sieť partnerov v kampani. Ja viem, že mnohí z nich sú tu aj dnes s nami, ktorí jednoducho fungujú ako určití poslovia tejto kampane a šíria materiály kampane, šíria informácie zamestnávateľom, zamestnancom o nerovnostiach v odmeňovaní. Takisto budeme mať Európsky deň rovnakého odmeňovania, respektíve máme ho, tohto roku to bolo už 5. 2. E, marca, to je, je už trochu lepšie, bo minulého roku to bolo 4. marca, takže to je pokrok, pretože tento deň je ten deň, ktorý zodpovedá k tým počtu dňom, ktoré zodpovedajú extra dňom alebo počtu dňom, ktoré ženy musia odpracovať, aby získali rovnakú mzdu. Takže získali sme 3 dni. Je to síce pokrok, ale ešte to nestačí. Komisia k tomuto zriadila aj klip na webe, ktorý poukazuje na absurditu to nerovnosti v odmeňovaní. A ja by som vás pozvala, aby ste si to pozreli, ak ste to zatiaľ ešte nevideli. Je to na webovej stránke komisie. Uvidíme to tu? Áno, to no tak ďakujem pekne, takže toto bude premietnuté. Viete, že zamestnávateľia sú určite tými kľúčovými, s ktorými rokujeme a preto je dôležité šíriť práve u nich osvetu. Nedávno sme spustili projekt, ktorý bol namierený tomuto cieľu, ktorý má pomôcť zvýšiť povedomie o tom, aký je, aký je úroveň nerovnakého odmeňovania vo firmách, aby sme mohli aj podporovať tie krajiny, ktoré chcú vo svojich organizáciách zmeniť niečo. A máme k tomu dispozícii rôzne vzdelávacie činnosti, výmenu osvedčených postupov, E, pre, konkrétne pre firmy na určite prípady ob, konkrétneho obchodného prípadu. Dámy a páni, počas práce, ktorú som ja robila e, na otázke kvót, stále vidím, aké dôležité je pripraviť konkrétny prípad, e, konkrétny obchodný prípad, keď chcete niekoho presvedčiť, aby mal viac žien vo vedení, v rozhodovaní, v právnej rade, že to nie je záťaž pre firmu, ale že to prináša veľa pozitívneho pre firmu. Čiže musíme to opakovať ako mantru, aby sme teda pomohli ženám. Takisto sú v tejto otázke dôležité aj národné orgány, ktoré musia Um, podporovať firmy, podnikateľské organizácie, sociálnych partnerov a tak ďalej. Ja takisto vítam aj kroky, ktoré prijali niektoré členské štáty v otázke nerovného odmeňovania a niektorí z vás možno, že poznajú nástroj Logip, ktorý bol spustený vo Švedsku, teraz už je aj vo firm, v Nemecku, ktorý pomáha um, firmám, aby analyzovali dôvody takéhoto nerovnakého odmeňovania. Komisia podporí túto aktivitu a ja by som teraz chcela poďakovať parlamentu za jeho veľmi dobrú veľkú pomoc a prácu na um, prácu pracovnej skupiny o nerovnom odmeňovaní pod vedením pani Bauer a komisia na tomto pracuje a ďakujem aj za spoluprácu s pani poslankyňou na tejto téme a verím, že dosiahneme výsledok, pretože musíme na túto anomalitu v našom spoločenstve poukazovať. Takže ďakujem pekne, že ma podporujete v tomto eh, pôsobení týmto smerom. Thank, thank much, uh, Ďakujem pekne, pani Reding. Som veľmi rád, že ste si našli čas, aby ste sem prišli v takýto významný deň. Teraz si pozrieme ten klip, o ktorom ste hovorili, takže pozrieme si ten klip, ktorý pripravil La Európska komisia. Thank you. it's really good, I think. Myslím si, že to je skutočne vydarené. Takže teraz môžeme otvoriť diskusiu, môžete položiť otázky pani Reding, lebo žiaľ, čo skoro bude musieť odísť. Máme tu teda štyroch rečníkov. Takže keď vám dám slovo, myslíte na to, že ak zastupujete Európsky parlament, budete mať v apríli možnosť ešte hovoriť s pani Reding priamo na výbore, takže poprosím vás o skutočnú stručnosť. Najprv tu zástupca Cypru. Nech sa páči. Thank you very much. Uh, firstly, my... Ďakujem pekne. Najprv by som chcel pogratulovať všetkým prítomným ženám, ako aj neprítomným. Chcem im poprieť všetko dobré k Medzinárodnému dňu žien. Prajem všetkým dobré zdravie, aby sa vám darilo. Chcel by som povedať, že mi skutočne veľkou cťou, že môžem sa zúčastniť takéhoto podujatia na takú dôležitú tému. Čo sa týka našej krajiny, minister pre prácu a sociálne zabezpečenie implementoval projekt ktorý sa bude implementovať do roku 2015. Zamerávame sa na odstránenie rozdielov v odmeňovaní a je tu spolufinancovanie Európskeho sociálneho fondu. Sú tu viaceré opatrenia, kde sa poskytuje napríklad možnosti, poskytuje možnosti vzdelávania, školiace možnosti, Samozrejme, dôležité je zapojenie do sociálneho dialógu. Myslím si, že to je cesta pre členské štáty EÚ, ako je možné si vymeniť e, názory a dobré skúsenosti. Pán predseda prerušuje rečníka. Máte nejakú otázku? Sa pýta pána rečníka. Áno, áno, mám tu otázku, nebojte sa. Je Európska únia, Európska komisia, Európsky parlament ochotný podporiť tento program v našej, aby sa podporila rovnosť, aby sa podporil princíp rovnakého odmenovania, aby sa takýmto spôsobom chránili ľudské práva, aké programy tu má komisia, ktorej podpredsednička je pani Reding. Uh, Ďakujem pekne, pokračujeme v našom zozname. A teraz dostane slovo zástupkynia gréckého parlamentu. Poprosím vás maximálne na dve minúty a poprosím vás, aby ste položili otázku pani Reding. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Nemám vlastne ani otázku, ale môžem počkať teraz a môžem vystúpiť na záver potom, ako vystúpia členovia pódia. Nech sa páči, pokračujte ďalej, hovorí pán predseda. Môžete teda vystúpiť aj neskôr. Dobre. Takže, ak dovolíte, teda pokračujem. Možno by sme mohli teraz stanovený čas pani komisárke, aby uzavrela celé to kolo a potom môžete vystúpiť. Áno, ďakujem pekne, slúbujem vám, že to bude tak. Budete môcť potom vystúpiť ako prvá. No a Teraz dostane slovo zastupňa portugalského parlamentu. Poprosím vás, aby ste položili otázku pani Reding. Euh, euh, Vážený pán predseda, je mi ľúto, ja som si pripravila taký malý príspevok, ale nebojte sa, mám aj otázku na pani Reding. Ak dovolíte, rada by som teraz položila tú otázku. A čo sa týka toho môjho príspevku, ten je s tým priamo prepojený. Takže buď teda vystúpim na záver, pri tých dvoch minútach, ktoré tam boli naplánované. A teraz pán predseda, ja by som samozrejme bol najradšej, keby ste položili nejakú otázku. Pani Redding, ale žiaľ, môže byť medzi nami iba do 12. Preto by som bol veľmi rád, keby ste položili otázku teraz, lebo ona nebude môcť potom zareagovať na váš príspevok. Áno, ďakujem pekne. A potom koľko času mi pridelíte? Ak máte otázku, môžete potom tak ju položte teraz. Ak nemáte otázku, vystúpte potom. Dobre, tak ja radšej vystúpim potom. Ďakujem. Eh, Mrs. Koch-Merin. Nech sa páči, pani Koch-Merin, členka Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Srdečná ďaká, pán predseda. Dnes sa zaoberáme dôležitou témou, rovnaká je odmeňovanie za rovnakú prácu. To je niečo, čo malo byť úplne samozrejme. Samozrejme, že si myslím, že táto otázka by mala byť vyriešená na trhu. Ten, kto odvádza dobrú prácu, by mal byť za ňu dobre odmeňovaný. Ale ja si myslím, že zároveň nesmieme zabudnúť na to, že zdá sa, ako keby trh v tejto oblasti nefungoval. Asi to súvisí s tým, že sú tu rozličné parametre, rozličné elementy, s ktorými sa asi nerátalo a nevedelo sa, že by mohli zohrávať určitú úlohu. Preto ma zaujímalo, vážená pani Reding, akým spôsobom pristupujete k hodnoteniu práci na úrovni, práce na úrovni komisie. To znamená, že ak muž a žena vykonávajú rovnakú prácu a potom dostanú istú odmenu, tak je veľmi jednoduché zistiť rozdiel. Samozrejme, ak sú to dve rozdielne činnosti, napríklad mechanik a zdravotná sestra, akým spôsobom sa stanovuje hodnota práce, prečo jeden dostane viac a druhý menej. Mm, rieši sa to na trhu, ale položme si otázku, či dobre fungujú tie mechanizmy na trhu a či sa môžeme na ne spolánuť. Myslím si, že je toto veľmi komplexná vec, lebo sú to samozrejme aj spoločenské faktory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu, aby sme samozrejme vedeli, čo tu hodnotíme ako príspevok do spoločnosti a tak ďalej. Preto chcem spýtať, či komisia nevidí nevyhnutnosť eh, konať v tejto oblasti. A ešte by som vám chcela pogratulovať k tomu, ako rozhodne pristupujete k téme kvót. Viem, že je to kontroverzná téma, ale vy už dlho na tom ďalej pracujete a tomu som vám chcela pogratulovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pani Nedelčeva, členka Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som najprv chcela pogratulovať k tomu, čo nám povedala pani predsednička komisia. Kom, eh, predsednička komisie. Eh, myslím si, že nám poskytla dobrý prehľad o tom, aká je situácia a jasne naznačila, že rovnosť žien a mužov ešte dostatočne nepokročila. Čo sa týka inštitúcií, by som chcela, by som chcela povedať nasledovné. Som veľmi rada, že ste sa rozhodli ísť nie tou cestou, že by sa hneď implementovali navrhnuté opatrenia, ale že by ste, ale ste chceli vykonať širokú konzultáciu. Bola by som rada, keby ste nám mohli niečo povedať k časovému plánu tejto konzultácie a keby ste nám mohli niečo povedať aj k tým výsledkom, ktoré očakávate. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na istú vec, o ktorej by sme mohli diskutovať tu v parlamente. V niektorých členských štátoch existujú organizácie, ktoré sa zaoberajú podporou rodovej rovnosti. Je to celých činností. To znamená, že oni chcú posilniť túto úlohu a samozrejme dôležité je aj finančné vybavenie. Keby sa to zabezpečilo, bol by to konkrétny krik, krok na to, aby sa zabezpečil ten cieľ, rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz pani Brandner, členka Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Sedím tu. Úplne správne ste povedali, že samozrejme existujú viaceré dôvody pre tie rozdiely v odmenovaní. Povedali ste vlastne, že od roku 1957 je rovnaké odmenovanie zakomponovaná, tento princíp zakomponovaný v rímskych zmluvách, takže nie je to vlastne nič nové. Chcela by som sa spýtať, čo sa týka kvót, úplne správne ste poznamenali, že sa žiaľ nepodarilo, aby podniky to sami presadzovali, preto asi potrebujeme mať legislatívne opatrenia. Pri tej nerovnosti vidíme teda, že to nefunguje, nejaký takéto samozáväzok, preto musíme konať na európskej úrovni, musíme zabezpečiť všetkým vysokú mieru transparentnosti, musíme pomôcť v rámci legislatívnych procesov, v rámci skupinových žalob, musíme referovať celý postup a preto chcem spýtať, či už sme to nemali riešiť na európskej úrovni, aby sme vlastne vyhoveli tomu, čo sa schválilo už v roku 1957. Uh, if, uh, Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, ďalší rečník má otázku? Áno, ďakujem pekne. Ja by som to chcel privítať pani Reding ako komisárku a vítam tu aj pani Edith Bauer, alebo ako hovorím v Maďarsku, Bauer Edith. A teraz prejdem do Maďarčiny. Ďakujem pekne. Pani podpredsednička komisie a pani Bauer, ste prišli medzi nás. Dovolte, aby som položil dve otázky. Pani Bauer, ktorá je Maďarka, žijúca ale na Slovensku, je obeťou diktátu mieru z roku 1920 keď 3,5 milióna ľudí sa ocitlo zrazu mimo územia Maďarska. Pani Reding, chcel by som sa vás spýtať, aký je váš názor na otázku toho, že 99-ročná maďarská žena na Slovensku príde o štátne občianstvo ako sa staviate k tejto situácii. A teraz ďalšia otázka. V štátoch strednej a východnej Európy sú rozdiely pri odmeňovaní veľké, pro všetkým v podnikoch, ktoré ale pochádzajú z západnej Európy. Takže ako to je, aký je váš názor na to? My sme skutočne prekvapení z tej situácie, že zatiaľ čo maďarské firmy reagujú na európske normy, západoeurópske firmy, ktoré u nás investujú, zachovávajú veľký rozdiel v odmenovaní medzi mužmi a ženami. Ďakujem pekne a teraz záverečné slovo má pani Reding. Nech sa páči. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne. Dovolte, by som začala od konca. Chcela by som povedať, že si nemyslím, že by sme v rámci tejto diskusie mali otvárať nejaké konflikt, konflikty medzi členskými štátmi a prípadne menšinami. Čo sa týka rozdielného odmenovania, je jasné, že máme legislatívu. A v roku 2013 príjem so správou, ktorá sa bude týkať toho, akým spôsobom sa uplatňovala táto legislatíva v členských štátoch a aké sú vlastne výsledky tejto legislatívy. Ja som vám už vlastne povedala, aj keď nie je dostatočne vedeckým spôsobom, najprv musím mať samozrejme správu, ale to, čo pre mňa vyplýva z tej prvej analýzy, je to, že taký, tá legislatíva sa uplatňuje správnym spôsobom a máme tam výsledky. Takže tam, kde vznikajú tie rozdiely v odmeňovaní, tak tam sú dvojité rozdiely. Poprvé, je tam veľa žien, ktoré pracujú na skrátený úvezok, čo samozrejme znižuje ich príjmy. A po druhé, mnohé ženy pôsobia v takých oblastiach, ktoré nie sú dobre platené, takže keď je veľa žien v nejakom, nejakej profesii, tak tej profesii sa znižia automaticky platy. Takže tu je určitý hospodársky, sociálny vývoj a dôležité je, že informačná kampaň bude zohrávať dôležitú úlohu, lebo musíme si uvedomiť, že ženské organizácie v členských štátoch tlačia na odbory, oni potom tlačia na združenia zamestnávateľov, takže je dôležité postupovať od podniku k podniku a tie podniky, ktoré v rámci svojich štruktúr majú určitú možnosť, ako zlepšiť postavenie žien v podniku, tak oni môžu vlastne byť prezentované tieto podniky ako pozitívne príklady. Takže v tejto súvislosti sa zahájili špecifické projekty. Samozrejme, môžeme poskytnúť príslušné informácie a sú tu určité stimuly, aby zamestnávateľe išli touto cestou. Keď hovorím my, my sme niečo pripravili, tak to hovorím o tých štátoch, kde spolupracujeme. Je tu známy nástroj transparentnosti, a chcela by som navrhnúť všetkým tým, ktorí spolupracujú s podnikmi v členských štátoch, aby využívali tento nástroj, aby sa tu uplatňovali existujúce možnosti, ktoré sú tu. A chcela by som sa zamerať na tie pozitívne príklady, na podniky, ktoré to riešia pozitívne. Nechcem hovoriť iba o tom, že máme stále nejaké problémy. To je samozrejme jedna možnosť. Druhá možnosť je ukázať pozitívne príklady, aké podniky vyriešili pozitívnym spôsobom eh, tie problémy a môžu zohrávať úlohu príkladu pre ostatné podniky. Potom je tu možnosť legislatívnych opatrení a to, prečo sa to musí riešiť takýmto spôsobom, musíme si naprvodnúť dve veci. Predtým, ako príde e, komisia s e, legislatívnym návrhom, musí byť verejná, e, musí byť musí, musíme sa tým zaoberať na, ver, ako na verejnosti, musí tu byť štúdia vplyvov, musia tu byť konzultácie. No a potom samozrejme si musíme uvedomiť, že tá implementácia v našej spoločnosti by niekedy mohla byť vnímaná takým problematickým spôsobom. Niečo vlastne podobné hovorila aj pani Koch-Merin. Dôležité, aby sa ľudia spojili a môžem spomenúť príklad zo včerajška. To veľmi zásadné. Napríklad ekonomické vysoké školy a univerzity v Európe sa spojili a oni vlastne majú teraz prehľad o ženách, ktoré tam pôsobia, o ich vzdelaní a majú tam 3500 žien, ktoré môžu potom pôsobiť aj v riadení rozličných podnikov. Takže vidíte, že sú tu mnohé pozitívne príklady, kde jednoducho spoločenské sily nám pomáhajú a skúsme im aj my pomôcť, aby mohli pokračovať a preto vyriešme túto otázku rozdielne odmenovania dobrým spôsobom. Musíme sa samozrejme opierať o konkrétne analýzy. Chcela by som povedať rečníkovi z Typru, že ja sa stretnem dnes po obede s ministrom z Cypru a dnes budeme diskutovať o tom, čo by bolo možné vykonať počas cyperského predsedníctva a ktoré otázky môžeme riešiť počas predsedníctva a ktoré veci mohli byť pozitívne nielen pre Cyprus, ale pre celú Európu. Ďakujem pekne. So once again, thank you very much. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli, pani komisárka. Viem, že váš program je veľmi nabitý. Veľmi si to vážim a ďakujem, že ste prišli. Okay, we uh, then have four more speakers on the list. Máme ešte štyroch ďalších rečníkov, uh, ktorí sme donútili brutálne prerušiť svoje, svoje prejavy, no ale ja dúfam, že som nikoho neurazil, ale nechcem nikoho uraziť. No a už máme len 30 minút. Mali sme len 30 minút pre pani Redingovú. Ona mohla, bolo dôležité, aby ona mohla tiež zareagovať naše otázky. No ale prejdeme späť k zoznamu rečníkov. No a slovo dostáva zastupkynia gréckého parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, u nás v našej krajine je štruktúra hereckej spoločnosti taká, že žena, ktorá musí vykonávať rôzne úlohy, má možnosť využívať podporu. Môže tiež budovať svoju kariéru, no a čo sa týka vzdelávania tam, je podiel žien väčší. Aj napriek tomu však existujú stále nerovnováhy, čo sa týka zodpovednosti, zodpovedných postov a aj politiky v gréckej spoločnosti. Alebo grécka spoločnosť sa často riadi ešte starými stereotypmi. A to proti tomu sa snaží e, bojovať ústava, zákon z roku 2010 harmonizoval e, zákon, čo sa týka smernice z roku 2006. Rovnako pláca za rovnakú prácu. No, návrh tohto zákona bol hlavnou časťou pri uplatňovaní a aplikácii úloh lokálnych orgánov no a účasti a príspevok k rovnoprávnosti mužov a žien, čo sa týka zamestnanosti, zamestnania eh, na pracovisku s ohľadom na mzdu a v systému sociálneho zabezpečenia. Okrem toho sa príslušne systém spolupráce eh, zohľadňuje princíp s, s, na pracovisko To všetko v súvislosti a v súlade so, so skúsenostiami a osvedčenými postupmi viedlo k tomu, že nezávislý nosič, rovnako tak, tak ako to žiada smernica, dohliada na držiavanie smernice. Tento legislatívny právec, rámec členských štátov je veľmi pokrokový, čo sa týka rovnosti príležitosti, avšak v praxi a to nie je dostatočné. Platové rozdiely sú ešte stále obrovské. V Grécku je to približne 22 no, Ženy a mladé ženy hlavne trpia o to viac počas krízy ceny a tak výrazne klesli, že skutočne je to bezprecedentné. Poprvýkrát v histórii je situácia taká, že, že ženy v minulosti vždy prispievali k tomu, že sme našli východisko z problémov, ale momentálne skutočne veľmi trpia kvôli nerovnostiam, ktoré v spoločnosti existujú. A to ide príliš na úkor žien v Grécku. Ďakujem pekne. Okay, thank you. Thank you Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz dostáva pani Ines Nedeiros z Portugalska. Ďakujem pekne, predseda. Už tiež na dve minúty. Dobre, ďakujem pekne. Ja som si pripravila príspevok pre všetkých troch rečníkov, nielen pre pani Reding, no ale teraz ich prenesiem po portugalsky. Ďakujem veľmi pekne. Nož, rozdiely medzi mužmi a ženami a sa týkajú každého sektora spoločnosti. Diskriminácia už začína tam, ako sa rieši táto otázka vôbec. No a možno práve preto vedia k tým ťažkostiam, legislatíva niekedy na papieri vyzerá veľmi pokrokovo, ale no, bohužiaľ zaostáva implementácia. Boj tej, proti tejto nespravodlivosti uznávame, že túto otázku treba vnímať. No a treba vnímať v rôznych právnych kontextoch. Dôležité je, aby sme si jasne zvorili priority a ciele, hlavne v obdobiach krízy. Nemôžeme máte stále rovnaké politiky, ktoré sa týkajú zamestnanosti a pracovného trhu a nemôžne mať rovnaké politiky v oblasti vzdelávania. Potrebujeme zaistiť rovnaké podmienky. Ďalej už to zaznilo, že keď z legislatívneho hľadiska musíme byť veľmi pozorní a hľadať, ako sa legislatíva v praxi implementuje. Je dôležité, dobrým príkladom sú kvóty, Musíme dať, venovať pozornosť aj pedagogickej práci, aby sme zmenili mentalitu žien aj mužov. No a vieme, že v istých oblastiach máme sme urobili krok späť, hlavne z hospodárskeho hľadiska. Rovnako vieme, že v niektorých oblastiach sa dokonca znižuje citlivosť mužov a žien voči otázkam rovnoprávnosti, hlavne Toto je skutočne veľmi zlá, náročná situácia, no a rovnako sa to týka správnej aplikácii legislatívy. Ten mýtus, že žena nepracuje, už nie je pravda. Ženy vždy pracovali, ale často pracovali tak, že nedostávali absolútne žiadny plat, alebo ich odmena bola veľmi nízka. No a to vytvára komplikovanú situáciu, totiž takú, že ženská práca sa pokladá len za nejakú voľbu čo je nutnosťou a povinnosťou pre mužov, sa pokladá za voľbu pre ženy. No a takto vzniká, vznikajú platové nerovnosti. Napríklad aj doba práce nie je prispôsobená potrebám ženy, tak aby mohla zladiť prácu s rodinným životom. No a ďalej žena sa často cíti vinná, pretože si zvolila kariéru a preto je nutné z tejto témy urobili zásady, ktorá bude súčasťou všetkých politík na európskej a národnej úrovni. Potrebujeme tiež rôzne informačné kampane, ktoré budú udržateľné a ktoré dokážu zmeniť mentalitu. Moja otázka je, ako chce komisia Európsky parlament sa vschopiť týchto dvoch, chopiť týchto dvoch aspektov, ktoré sú tak často vyžadované a implementovať politiky, ktoré sú blízke občanovi, ktoré sú dôležité hlavne v období krízy. Dobre, ďakujem pekne. O chvíľu na vyprší čas, máme ešte pred sebou dvoch rečníkov. Ľudia, ľudia žiadajú o slovo, bohužiaľ nemôžeme im ho dať, pretože musíme skončiť aj kvôli tlmočníkom. Oni tu budú 3,5 hodiny. No a ja dávam slovo pani Tamare Vonta, ale požiadam vás veľmi stručne na minútu, pretože potom musíme prejsť ešte k ďalšej časti, takže pani Vonta, nech sa páči na jednu minútu. Želím predstaviť eh, en primer do... Ďakujem veľmi pekne, aby som chcela predstaviť jeden príklad ten dobrého postupu alebo dobrej praxi. Na tom bude stačiť menej ako dve minúty. Slovinsko bolo pred poslednými predčasnými voľbami v roku 2011 a jedna z krajín, kde bola, kde bola najnižšie zastúpenie žien v parlamente. Len 12 ich tam bolo zastúpených, len 13 Dnes v parlamente máme 30 žien. A to je väčšina to je najviac žien v histórii slovenského parlamentu. Jeden z dôvodov preto je napríklad aj to, že politické strany sa rozhodli na zoznamy v jednotlivých eh, volebných obvodoch dosadiť ženy. Pozitívne Slovensko eh, malo na kandidátke najviac žien. Dokázali sme dobre rozdeliť aj prácu medzi poslancami a poslankyňami. No a ja som sa preto trochu zarazila, prečo v, našom, v našej komisii sú len ženy. Vy sa iste budete pýtať tiež, prečo a ten, ten, ten príklad nie je taký pozitívny, ako by sa možno dalo očakávať. Je o to, že sú tu oblasti, ktoré sa pripisujú mužom alebo ženám. No a v slovenskom parlamente máme eh, príklad, máme len jednu ministerku bez rezortu. Pre mňa ako ženu je to nepriateľné. A ja by som chcela sa chcela dostať ešte v otázkach odmeny alebo platov rozdiely eh, sú menšie ako je priemer EÚ 4,4% sú to to bolo naposledy, avšak že vidíme, že aj toto e, sa stáva obeťou krízy. Dobre? Ďakujem pekne. No a teraz chcem dať slovo pánovi pánovi Babisovi, ministrovi pre európske záležitosti Turecka. Ďakujem veľmi pekne ja som Edith Bauer a je výbor. Minulý týždeň privítal v Turecku. Som veľmi rád, že môžem teraz vystúpiť v Bruseli. Aj keď možno nesúhlasím plne, tak železná lady politiky Margaret Thatcher povedala, že ak chcete, aby v politike niečo zaznelo, požiadajte o to muža. Ak chcete, aby sa niečo urobilo, požiadajte o to ženu. No, dnes vidím, že političky v Európskom parlamente e, skutočne odvedli vynikajúcu prácu, keď organizovali takéto významné podujatie, keď hovoríme o rovnaké pláci za rovnakú prácu. Medzinárodný deň žien má už dlhoročnú tradíciu, ale 8. marec by nemal byť len dňom, kedy si pripomíname, eh, alebo 8. marec by nemal byť jediným dňom, keď si pripomíname eh, rovnoprávnosť, rovnoprávnosť žien, alebo mali by sme si pripomínať 365 dní do roka. Ja som členom politickej strany, kde, v ktorej je viac ako 2 milióny členiek. A úspech našej strany za úspech našej strany môžeme ďakovať ženám. Takže ak sa podarí zmobilizovať ženy, 50% spoločnosti, a tak to je záruka úspechu. Pokračovanie a vývoj ženských práv v Turecku je kľúčovým elementom našeho úspechu už od založenia republiky v roku 1923. No a turecké ženy už od roku 1930 majú No, no a 1932 bola vymenovaná prvá diplomatka z Turecka, ale samozrejme máme tiež otázky a problémy s rovnakou plácou, za rovnakú prácu na pracovnom trhu v súčasnosti. Ja som veľmi rád, že môžem, som na čele ministerstva, ktoré, v ktorom pracuje najviac žien, 58%, s kolegov sú ženy, no a 55% vedenia sú tiež ženy. No a preto ešte stále pokračujeme e, toto cestou aj napriek všetkým e, problémom v rámci rokovaní o EU. No, musím priznať, že rokovací proces z EÚ, proces demokratizácie, ďaká ktorému je Turecko demokratickejšie, transparentnejšie a sebavedomejšie, je procesom tiež pre ženy v Turecku. Čím viac krokov príjmame, tým lepšie sú životné podmienky aj pre ženy. Európska únia a reformný proces, ktorý má podporu tak opozične ako aj vládnych strán v Turecku, zvýšil životnú úroveň žien v politike, žien v sociálnom živote, v spoločenskom živote a tiež si myslíme, že žiadna tradícia, žiadny zvyk nemôže byť ospravedlnenie, aby niekto mohol, mohol byť násilný voči druhému človeku. Ešte o tom menej na ženách. Voči ženám. Takže preto je toto veľmi relevantná otázka vo všetkých krajinách vrátane niektorých zavedených de- demokracií členských štátov EÚ. Myslím, že spoločne musíme riešiť tieto otázky myslím, že nesmieme spadnúť do pasce toho, že korene problémov žien nebudeme hľadať v nejakej konkrétnej krajine, v konkrétnom národe alebo v nejakých tradíciách. Musíme všetkých, všetkých posudzovať rovnako. Rovnaká pláca za rovnakú prácu. Ja som rád, že Turecko za ostatných 9,5 roka počas vlády prezident, eh, premiéra Erdogana urobilo veľa eh, v otázkach ženských práv. No a som presvedčený o tom, že pracovná sila potrebuje ženskú silu. No a tomu, na to musíme pracovať a nesmieme eh, zabúdať na to, že Adam a Eva začali rozvíjať náš svet spoločne a je teraz na nás, aby sme v tejto tradícii pokračovali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Tak ďakujem pekne za to, že ste prispeli eh, do tejto debaty a ja mám eh, otázku, alebo pani Boskurt chce položiť otázku, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Je veľmi eh, pekné, že minister kandidátskej krajiny vystúpi na tomto paneli. Je to jasný signál, že ženské práva sú prioritou v rámci rokovaním a ja ako spravodajkyňa pre ženské práva v Turecku vítam pána ministra a mm, gratulujem mu novému zákonu proti násiliu na ženách, ktoré budú, ktoré v týchto chvíľach sa príjma v tureckom parlamente. Ako? Keďže potrebujeme takýto zákon, tak no aj prečo o tom hovorím? Na to, aby sme vyriešili problémy ako platové rozdiely, potrebujeme bezpečné prostredie pre ženy, potrebujeme dobré vzdelávacie systémy, rovnako dobrý pracovný trh. Takže účasť na pracovnom trhu sa zvyšuje, momentálne je to 30% a myslím, že ambície by mali byť ešte vyššie, tak a malo by sa to zvýšiť, tak a ako je to stratégia Európa 2020. Mňa by zaujímalo, či by nám minister e, mohol povedať niečo k tomu, aké, e, aké snahy sa príjmajú v Turecku, aby sa zvýšila účasť žien na trhu práce, na to, aby boli dosiahnuté ciele Európa 2020. No a druhá otázka, Eh, ktorú by som chcela položiť ministrovi, sa týka otvorení rokovaní a kapitole 19, kde sa hovorí tiež o rodovej rovnosti. Myslíte, že táto kapitola by mohla byť čoskoro otvorená? Myslím, že je veľmi dôležité, aby bola otvorená. No a okrem toho je dôležité, aby bola otvorená kapitola v článku eh, kapitola 23, ktorá sa týka základných práv a základných práv žien. Ďakujem vám veľmi pekne, nech sa páči, máte slovo. No. Dobre, ďakujem pekne pani Boskurt. Ďakujem aj za dôležitú správu, e, ktorá trochu osvetlila cestu a usmernila nás pri riešení našich súčasných problémov a predchádzaní budúcim výzvam. No a v roku 2011 viac ako 8 miliónov žien v Turecku bude zamestnaných. No a ak to porovnáme s minulosťou, v roku 2004 zamestnanosť žien bolo 23,3%. V 2011 sme to zvýšili na 28,3%. Náš cieľ do roku 2023 mesto 2020, pretože rok 2023 je storočné výročie založenia Tureckej republiky, je 35-percentný 35, 35 podiel žien ale na mojom ministerstve je to 58%. To nožia, my sme prijali množstvo opatrení na to, aby sme splnili aký Európskej, Európskeho spoločenstva. Jedno z nich bolo zvýšenie, zvýšenie participácie žien. No v súčasnosti máme najvyšší podiel žien v politike v histórii našej krajiny. Stačí to? No myslím, že nie. Pokiaľ nedosiahneme 50%, musíme e, veľmi intenzívne pracovať, ale pani Boskut vie, že naša strana je odhodlaná dosávať tieto otázky. No a čo sa týka kapitoly 19, Turecko doteraz otvorilo 33 kapitol, ešte stále pred sebou máme mnoho kapitol, 17 z nich je zablokovaných z politických dôvodov, e, či už členskými štátmi alebo radou, takže sú tie tri kapitoly, ktoré e, ostávajú. Jedna sa týka uh, sociálnej politiky a zamestnanosti, to je kapitola 19. My sme sa dohodli na návrhu zákona o odboroch so zástupcami MVOčiek, odborároch, zamestnancami a zamestnávateľmi a predložili sme návrh zákona parlamentu. Dúfame, že to bude dostatočné pre komisiu aby, aby sme prijali aby sme získali jednomyselné rozhodnutie všetkých 27 členských štátov a dúfame, že poslanci Európskej únie, ktorí sú svedomí Európy, budú, budú vyvíjať tlak na to, aby skončili blokovanie jednotlivých kapitol a otvorili cestu rokovaniu s Tureckom, čo je dôležité aj pre ženy v Turecku. Ďakujem pekne. Teraz už musíme pokračovať posledným rečníkom dnešného panelu, poslednou rečníčkou. A teraz by som dal, dodal slovo kolegyni vo výbore FAM, ktorá je členkou výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť a ona je spravodajkyňou pre správu pre uplatňovanie princípu rovnakého odmeňovania eh, za rovnakú prácu medzi mužmi a ženami. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni, ctení hostia. E, ja v závere diskusie môžem uvieť toľko, že všetci sa zhodneme na tom, že je treba zlikvidovať e, rozdiely v odmeňovaní. Otázka je iba, že ako. Na začiatku tejto správy, ktorú som ktorá sama o sebe predstavuje tému na dva dni. Bola tu vlastne len iniciatíva 10 mladých eh, poslanky Európskeho parlamentu, ktorí podpísali eh, list poslaný predsedovi parlamentu 8. marca 2010 a požiadali o prípravu správy na legislatívnej, legislatívnej iniciatívy, ktorá by sa týkala E, nerovnaké odmenovania podľa článku 42, ktorý hovorí o tom, že parlament môže požadovať e, od komisie pozmenenie zákona alebo vytvorenie zákona, pričom ešte môžu aj určiť určitý termín na takúto legislatívu. Teda máme nový teraz právny základ, to je článok 157 e, zmluvy o fungovaní EÚ ale tak ako sa um, spomínalo aj počas diskusí, máme tu aj smernicu z roku 2006, ktorá sa týka implementácie princípu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnávania. Tak mali sme teda prepracovanie tejto smernice a to vstúpilo do platnosti, respektíve nahradilo starú smernicu z roku 1975, ktorá sa týkala aproximácie legislatívy členských štátov, e, tak aby zohľadňovala princíp rovnakého odmenovania mužov a žien. Aj keď táto prepracovaná smernica už je v platnosti a termín na jej transponovanie už vypršal v roku 2008, eh, právni eh, experti sú toho názoru, že došlo len veľmi malým zmenám v vnútroštátnej legislatíve členských štátov, pričom neboli žiadne uplatnené sankcie voči zamestnávateľom, ktorí porušujú tieto princípy. Ten nedostatný pokrok eh, aj tej, to znižovanie rozdielu tých momentálne 16,5%, 16,5%, e, pričom je tu rozdiel veľký, e, pretože napríklad v Polsku bolo 9% a bolo zaujímavé vypočuť si um, kolegyňu z Polska, pretože Eurostat nám hovoril o niečom úplne inom až ehm, po 25,5 v Českej republike tohto rozdielu aj v Rakúsku. Napriek tomu teda, že máme legislatívu o rovnakom odmenovaní v dispozícii alebo platnosti už viac ako 40 rokov. Takisto by som chcela spomenúť, že tieto údaje sú len také predbežné, pretože nezahrňajú Grécko, Estonsko. Počuli sme, že v Grécku je to okolo 20% a z Estonska kolegovia hovorili o 30% rozdielu v odmeňovaní, takže toto číslo by sa potom priemerne asi zvýšilo vzhľadom k tomu, že máme aj v platnosti legislatívu, tak zrejme celá nefunguje, nie je efektívna. Samozrejme, že zákon sám o sebe nestačí, aj keď nemáme um, nejakú ilúziu, že týmto to vyriešime, ale skúsenosti ukazujú, že vždycky sa dá niečo robiť aj dosiahnuť prostredníctvom lepšieho vykonávania legislatívy. A keďže tento problém je rôzneho odmenovania je multidisciplinárny, je treba zriešiť otázky v otázkach priamej, nepriamej diskriminácie, ale aj sociálne, ekonomické faktory, ako je takisto segregácia na pracovnom trhu, nevyváženosť rodinného a pracovného života, tradície, rôzne stereotypy, eh, rôzne eh, medzery v vzdelávaní a podobne. Mnohé z týchto eh, faktorov sú veľmi dôležité a, a napokon množstvo týchto rozdielov sa nevysvetľuje, sú to vysvetlené ako rozdiely spôsobené diskrimináciou. Štatistika tiež ešte ukazuje, že rovnosť v odmenovaní stúpa s vekom a čo je naozaj šokujúce je, že sa to výrazne prehlbuje po prvej materskej dovolenke. A z tohto dôvodu je treba e, nájsť holistickú a viacúrovňovú odpoveď. Musí kombinovať tak legislatívne, ako nelegislatívne opatrenia. Cieľom správy, ako sa, ktorá sa prejednávala vo výbore FAM a takisto, ako, ktorá sa bude prejednávať na plenárke, bo Cieľom teda tejto správy bolo identifikovať tie oblasti legislatívy, kde môže dojsť k zlepšeniu a keďže na báze článku 32 komisia má povinnosť e, urobiť revíziu smernice a ak je to vhodné, navrhovať e, rozdiely k 15. februáru 2013, tak ako to spomenula pani Redingová. My vyzývame komisiu, aby riešila nespravodlivú diskrimináciu voči, mena, voči ženám a aby legislatíva o nerovnakom obmenovaní bola zlepšia. Pričom identifikujeme 9 oblastí. Samotná definícia, definícia takisto musí musí e, obsahovať hrubú hodinovú mzdu, analýza situácie a transparentnosti výsledkov, ako si môžete z toho vyvodiť, tu stále nemáme dostatočne spolahlivé štatistiky. Teď by som chcela poukázať na jednu takú čiastkovú tému. Ide o povinné audity, ktoré by boli pravidelné v oblasti odmeňovania, ktoré považujeme vy za podstatné e, v tých podnikoch, kde aspoň 10 tvoria ženy, a s podnikmi, kde je aspoň 200 zamestnancov. Pretože často je tá politika odmenovania sa teda deje v nejakých si tajných miestnostiach. Čo sa týka klasifikácie pracovného miesta, tu tiež už bolo povedané a tiež e, aj e, ako, akým spôsobom vyhodnotiť prácu, ako určiť hodnotu práce, ktorá má rovnakú hodnotu ako iná a podobne. To sa tiež ako zrejme nedieje spravodlivým spôsobom. Ďalšia otázka, ktorá tu padla, takisto hovorí, že orgány ktoré by mali riešiť rodovú rovnosť alebo rovnaké odmeňovanie a zabezpečovať nápravu, tak je potrebné, aby tieto orgány naozaj uplatňovali sankcie pri nedodržaní tohto princípu alebo jednoducho priviesť tieto prípady na súd. My sme taktiež toho názoru, že sociálny dialog by mal byť silnejší, pretože zodpovednosť odborov v tejto oblasti je nespochybniteľná. Ďalej, čo sa týka prevencie diskriminácie, ako ste videli, je to dôležitá osveta, zvyšovanie povedomia. To je extrémne dôležité poskytovanie informácií a určitých pokynov o praktických možnostiach, praktických prostriedkoch, takisto nástrojoch, ktoré využívajú nové technológie, počítačové technológie, alebo a napokon všetky možné opatrenia až, až po sankcie je potrebné e, zvážiť. Samozrejme, že nechceme my vytvárať novú byrokraciu alebo e, ešte ďalšie um, papierovanie, obmedzovania, ale napríklad tam v prípadoch, kde sa využil princí, prí, systém Logip, napríklad keď sa táto metóda môže využiť v verejnom obstarávaní, prečo sa nedá použiť aj v Európskej únii. My Samozrejme si uvedomujeme, aká je legislatíva a že legislatívou nemôžeme vyriešiť všetky problémy a že to môže to š... situáciu zlepšiť môže len holistický prístup. Ale v tomto procese má každý z nás svoj diel zodpovednosti. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Thank you very much and I will now uh, end this Ďakujem pekne. Ja by som teraz chcel ukončiť toto stretnutie. Robím to veľmi stručne. Mali sme teda veľmi zaujímavé dopoludne, ktoré bolo veľmi dlhé, ale sú to cenné informácie, ktoré sa sebou odtiaľto odniesieme. Ďakujem pekne všetkým účastníkom za prítomnosť, ďakujem pekne všetkým expertom a panelistom, ďakujem pekne aj tým, ktorí vystúpili v diskusii, ako aj prítomným v sále. Toto je otázka, ktorá sa týka skutočne mnohých ľudí a žiaľ, dnes som musel byť trošku aj prísny, musel som prerušiť e, niektorých rečníkov, čo mi je samozrejme ľúto, ale skúsme to otočiť takým pozitívnym smerom. E, zoberte si to tak, že toto je veľmi dôležitá téma, ktorá sa týka mnohých a preto samozrejme musíme byť prísny a pri stanovenom čase. Táto otázka sa týka diskriminácie na trhu práce a je tu množstvo vecí, ktoré je nutné spraviť. A chcel by som nadviazať na to, čo povedala pani Stark. Nestačí hovoriť iba v pekných slovách, je nutné tu mať e, opatrenia, konkrétne opatrenia. Musíme sa pozerať aj na ostatné sektory, e, nielen na trh práce. To znamená, že ide tu napríklad o otázku sociálneho poistenia. No a tak napríklad tu bola dnes aj položená otázka, aká je najdôležitejšia otázka, ako je možné zredukovať rozdiel v odmenovaní mm, medzi mužmi a ženmi. A sam, ženami samozrejme je to veľmi zložité sa takto, tak, takto nejako stručne to odpovedať alebo obmedziť sa iba na jednu otázku. Musíme si uvedomiť, že to, táto otázka je celkovo veľmi dôležitá a myslím si, že je nutné tu zrealizovať mnohé opatrenia. Ďakujem pekne. Musíme si uvedomiť, že tie opatrenia, ktoré tu máme, môžu e, zabezpečiť veľkú zmenu. Tak napríklad rodičovská dovolenka je veľmi dôležitá, ktorú by si mali rozdeliť muži a ženy medzi sebou Myslím, že toto je veľmi dôležité z hľadiska kariérneho rozvoja ženy a myslím si, že toto je asi najdôležitejšia vec, ktorú je nutné vykonať. Som veľmi rád, že sme mali túto možnosť tu stráviť dopoludne a že nás tu bolo toľko veľa. Na záver by som sa chcel ešte raz poďakovať všetkým rečníkom, všetkým diskutujúcim, ďakujem pekne našim tlmočníkom, ktorí umožnili to, že sme tu mohli dnes bez problémov komunikovať. Ďakujem pekne. Ja också sända en hälsning. Ďalej by som chcel ešte pozdraviť delegáciu z Bahrajnu, ktorá nás navštívila. Som veľmi rád, že sme tu mali aj takúto návštevu. Ďakujem pekne za to, že ste sem prišli. Pevne verím, že tie informácie, ktoré získali, sa vám podarí aj využiť. A na záver by som chcel pripomenúť, že čo sa týka členov parlamentov, či už národných alebo Európskeho parlamentu, tak uskutoční sa priamo po e, tomto zasadaní koktejl na druhom poschodí. Ďakujem pekne a pevne verím, že tento deň vám mnohé dal. Ďakujem.